Bene. Allora, mi dispiace, siamo uh, un po' ancora in attesa di altri colleghi meno puntuali di noi, ma abbiamo oggi per... Čakáme na ďalších kolegov, alebo nebudeme čakať na kolegov, ktorí sú nie takí presní ako my. Čas máme ale veľmi e, striedmo vymedzený. Dnes máme veľ, veľa programu. Naši hostia, e, pán Mohamed Al-Saleh, vo vzťahu k nemu musíme začať práve presne. Prvý bod, nuž to je e, stav veci e, v oblasti západnej Sahary. E, predovšetkým ide o konflikty poslednej doby. Na tejto rozprave sa zúčastní aj delegácia krajín Magrebu, Eh, aj v osobe predsedu delegácie pre Magreb eh, pána Panceriho. Ďalej je tu aj zástupca Polisario, ktorý sa zaoberá zahraničnými otázkami. Viete, že k týmto témam sa vyjadrí aj minister zahraničných vecí Maroka, ale až neskôr dnes. Eh, Na našom dnešnom stretnutí s nimi je 11 až 11.30. Veľmi nás teší, pán Elsalek, že ste prijeli naše pozvanie. aby sme sa e, porozprávali. Ako viete, parlament prijal minulý týždeň uznesenie k situácii v západnej Sahare. Sú tu už určité hodnotenia, myslím si aj primerané hodnotenia Samozrejme, že môžeme mať rôzne názory na nedávny vývoj v západnej Sahare a samozrejme, že si možno vypočuť všetkých zúčastnených, všetkých zúčastnených viete, že si možno vymeniť názory. Máme len málo času k dispozícii, ale boli sme spolu už pred eh, časom, vy ste vždy veľmi struční a precízni a tých 10 minút, ktoré máte k dispozícii, počas tých nás môžete veľmi rozsiahlo informovať. Nech sa páči, máte slovo. Gracias, señor presidente. Buenos días. Eh, mi discurso es en español. Eh... Ďakujem, budem hovoriť v španielčine. Máme tu predsa k dispozícii tlmočníkov a je mi ľúto, že vám nebol distribuovaný text mojeho prejavu. Vážený pán predseda, dámy a páni, je mi každopádne veľkou cťou môcť k vám prehovoriť tu na pôde zahranično-politického výboru parlamentu. Rád by som pohovoril o e, udalostiach, konfliktoch, e, e, ktoré sa odohrali počas prímeria. E, viete, že oblasť západnej Sahary je obsadená e, Marokom, je tu veľa pohybu e, obyvateľstva po tom, čo Maročania implementovali aj v hlavnom meste našej oblasti veľmi striktné opatrenia. Prichádzam sem však aj s nádejou, menovite s nádejou, že tieto e, e, rušivé e, udalosti v oblasti západnej Sahary budú určitým rozhodujúcim momentom pre vývoj našej oblasti a že sa Európska únia tiež zasadí za demokratické riešenie, aby obyvateľstvo si mohlo voliť svoj osud seba určujúc si svoj osud, tak ako to bolo v e, Namíbii alebo v východnom Timure. My máme predsa rovnaké práva na základe medzinárodného e, práva. Dámy a pani, vám e, veľmi srdečne ďakujem, pretože vy poznáte skutočnosti. Západná Sahara je po poslednou africkou kolóniou. Bola tiež na zozname Eh, OSN krajín, ktoré ešte nie sú nezávislé od roku 1973 a, a od roku 1975 Španielsko oblasť opustilo a Medzinárodný súdny a, tribunál potvrdil, že e, neexistujú žiadne právne e, vzťahy, ktoré by mohli hovoriť proti tomu, že by západná Sahara sama rozhodovala o svojom, o svojom osude. Súdny dvor celkom e, explicitne e, zamietol e, požiadavky Maroka, pokiaľ ide o západnú Saharu. 1991 Bezpečnostná rada OSN prijala mierový plán. K tomu sa zaviazali aj Maroko a Polisario mali prísť rokovania a prímerie pre západnú Saharu v referende, ktoré sa malo uskutočniť v roku 1992, sa malo rozhodnúť, ale toto referendum aj oveľa neskôr ešte stále sa neuskutočnilo. Maročania sú, boli vždy proti referendu a toto sa preto neuskutočnilo. V tomto prípade nejde a o voličov, to vždy hovorilo o Mali, Maroko. A, a, ale skutočné dôvody uviedol e, splnomocnec OSN pre, e, pre, pre e, západnú Saharu. On povedal, a tu citujem, čím bližšie e, bolo referendum, tým nervóznejší boli Maročania že by to e, referendum nevyhrali. Konec citátu. A Maroko by chcelo veriť vo fikciu, že medzinárodné spoločenstvo určitým spôsobom bude jedného dňa toto ne, e, ne, ne, e, ne, nelegálne obsadenie jedného dňa akceptovať. Ale to status quo nie je v prospech obsadenia Žiadna krajina toto okupovanie západnej Sahary neuznáva. Naopak, Maroko uh, tu nie je spoluzakladajúcim členom a e, Európsky parlament, dámy a páni, 25. novembra prijal spomínané uznesenie k západnej Sahare a opätovne sa raz ukázalo, že zohráva dôležitú úlohu a, a je, ide o demokratické vedomie e, OSN. E. Chceme využiť túto možnosť a chceme vás poprosiť, aby ste e, otvorili novú kapitolu. Tak, aby po 35 dlhých rokoch sme zasiali určité určitý začiatok pre budúcnosť e, e, západnej Sahary. Treba sa naozaj e, zasadzovať za túto kraj, krajinu. E, bolo to prislúbené pred 20 e, rokmi a to je naozaj prvý krok na ceste k tejto vízii. Dúfam, že dnešné zasadnutie nám ukáže, čo sa, čo, čo sa udialo začiatkom novembra a prečo sa to udialo. Ja sa však skúsim, pokúsim tieto otázky trochu osvetliť. Už od začiatku no, oktobra tohto roku e, mnohé rodiny opustili e, oblasti, oblast západnej Sahary, hlavne v oblasti e, Ajún, aby išli do jednej z oblastí mimo hlavného mesta. Dôvod bol bola frustrácia a zúfalstvo, pokiaľ ide aj o hospodárske podmienky, diskrimináciu, politickú izoláciu zo strany marockých uzurpantov. Títo občania Sah- Sahary sú občania druhej triedy, tak povediať, vo svojej vlastnej krajiny. Táto frustrácia sa hromadila celé desaťročia. Mnohé rodiny sú e, rozdelené, mnohé, mnohí ľudia žijú v utečeneckých táboroch na juhovýchode Alžírska. Mnohé správy, aj e, letecké snímky ukázali, že sa tam nachádza 8 tisíc stanov a 26 e, až 30 tisíc Saharčanov žije v týchto táboroch mimo Ajúnu Toto všetko viedlo k tomu, že marocké e, jednotky boli čoraz početnejšie okolo tohoto tábora. Obmedzenia e, boli čoraz prísnejšie, čo sa týka zásobovania týchto táborov. A to aj znamenalo, že e, mierové misie nemali prístup k tomuto táboru a to boli v rozpore s podpísanými dohodami OSN, medzi OSN a Marokan, Maročanmi. Vražda mladého chlapca, 14-ročného obyvateľa v západnej Sah- eh, Sahari a, a z, zranenia viacerých dospelých, ktorí zasobali tieto tábory, to všetko pri, prispelo k zvýšeniu napätia Maročania e, rokujú už v treťom kole s Polisáriom za e, záštity OSE. Ako viete, bolo veľmi ťažké e, získať spolahlivé informácie, pretože zo strany Maročanov, pokiaľ ide prístup OSN, boli silné obmedzenia. Nejde len o personál OSN, ale aj o veľvyslancov, diplomatov iných krajín a rôzni, rôzni, rôzni poslanci Európskeho parlamentu iných e, krajín sa chceli e, pozrieť na túto oblasť a Willy Mayer bol e, vykázaný, ako aj ďalší európsky poslanci z e, Nemecka, Švédska, Talianska, Španielska i iných krajín. To určite nie je priateľné, je to smiešné. Rôzne správy ukazujú, že Maročania použili aj ostrú muníciu proti mierumilovným protestom. A naše skúsenosti ukažu, ukazujú, že, e, že tieto akcie Maročanov mohli viesť aj k, k stovkám mŕtvych a zranených. Správa Human Rights Watch, e, uverejnená 26. novembra, ukazuje naozaj, prípady ťažkého týrania e, Saharčanov po rozpustení tohoto tábora. Obávame sa, že išlo naozaj o genocídu. E, Maročania sa pritom snažia svoje e, ohavné činy skryť pred medzinárodnou verejnosťou. Dámy a páni, po dlhé roky sa, ako som povedal, nič nedialo, akceptovalo sa všetko, čo Maročania urobili, ľudské práva boli porušovaná a to viedlo k terajšej zlej situácii. Európska únia tu znáša obrovskú zodpovednosť v tomto prípade. Ako som e, bol povedal, Španielsko sa e, vždy snažilo e, zrieknúť alebo nepriznať sa k svojej zodpovednosti po opustení území Francúzska. Francúzsko v bezpečnostnej radine práve pri, prispelo k vyriešeniu konfliktu. Európska únia má teraz možnosť k tomu, aby dnes sa začala nová stratégia. Poprvé sa treba postarať o to, aby mandát skupín OSN bol realizovaný a to tiež znamená, že sa zrealizuje nezávislé referendum a to by bola aj možnosť, tak ako to prebrali obe strany v, v roku 2000, 1992 na pôde eh, OSN, Bezpečnostnej rady OSN. Y por parte de la ONU particular je to teda snaha zo, zo strany OSN, pokiaľ ide ľudské práva v západnej Sahare. Žiadna mierová misia nikdekoľvek inde na svete, v mierových oblastiach e, e, sveta si nemusí vybojovať takéto práva. Porušuje sa tu jednoznačne medzinárodné právo, Ďalej je tu potom e, rybolovná dohoda medzi EÚ a Marokom, ktorá hovorí o tom, že európske lode môžu loviť aj v, e, vo výsostných vodstvách e, západnej Sahary. Komisia chce predlžiť túto zmluvu, ktorá by mala vypršať vo februári 2011. Ak to tak má byť, tak parlament sa musí zasadzovať za práva Republiky Západosahorskej, treba vyňať e, výsostné vody západnej Sahary z platnosti tejto zmluvy. Maroko predsa nemalo žiaden právny titul privlastniť si tieto vody a zdieľať ich s tretími stranami. My musíme predsa môcť využívať naše vlastné zdroje. Dámy a páni, v, v, pán, pán predsedajúci, Naši zastup, zastupcovia v OSN po útek, útokoch Maroka z 15. novembra hovorili na pôde OSN. Povedalo sa, že sme sa dostali k dôležitému bodu a business as usual už prípustný nie je. Musia sa veci zmeniť a tento parlament zažíval e, aj veľkú mieru tlaku, hlavne kvôli tomu uzneseniu minulý týždeň. Maroku ste odkázali, že pokiaľ ide o západnú Saharu, ste veľmi znepokojení. To je len začiatok. Ďalší krok je nová, inteligentnejšia politika proti západnej Sahare a EÚ sa musí zaviazať dodržiavať e, e, bojovať za ľudské práva. Je dôležité poprvé, aby Európa využívala tlak, e, vyvíjala tlak. Po druhé, treba e, zabezpečiť, aby pokrok voči Maroku bol dosiahnutý pod podmienkou, že bude Maroko dodržiavať ľudské práva, aby e, seba určenia nie pre bez západnú Saharu bolo skutočnosťou. Treba tiež uznať, že skutočné riešenie západa saharského problému môže byť nájdené a že sa bude snažiť o bla, e, blaho všetkých. Stabilná oblasť Magreb e, v zmysle želanie EÚ, už to je e, teda región, ktorý bude bohatší, re, región blahobytu. Sme ochotní k takýmto krokom a my ako štát chceme byť plne uznaní a ak to bude vôľa západosaharčanov, tak chceme s nimi konštruktívne pracovať na výstavbe tohoto regiónu, aby bol regiónom pozitívnejším. Ešte raz vám chcem poďakovať za túto možnosť prehovoriť pred vami a som vám k dispozícii na zodpovedanie prípadných otázok. Musím ešte povedať, že som vám priniesol dokumenty, ktoré sú tu na predsedníckom stole, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pán Oselek. A teraz dostane slovo pán Zalafranka. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne zástupcovi Polisário za to, že dnes ráno prišiel medzi nás. Skutočne ide o konflikt, ktorý pretrváva už 35 rokov. A musíme povedať, že došlo k veľmi významným prípadom porušenia medzinárodného práva. Konec konto to bolo potvrdené rozličnými rezolúciami, uzneseniami. Ja by som chcel položiť pár otázok zástupcovi Polisária, ktoré by som chcel potom položiť aj e, ministrovi zahraničných vecí Maroka. Aký je váš názor na uznesenie Európskeho parlamentu, ku ktorému povedali marocké orgány, že je to vlastne e, nie je nestranné. Potom sú tu tlačové vyhlásenia rozličných mediálnych orgánov, kde sa hovorí o tom, že dochádza k porušeniam ľudských práv, dochádza k útokom a vy ste povedali, že skutočne prišlo k viacerým prípadom úmrtí. Vedeli by ste nám presne povedať, koľko ľudí je nezvestných, koľko ľudí je bezdených, koľko bolo zranených. A napokon, koľko ľudí sa, celkovo sa to týkalo. No a teraz ďalšia otázka. Dôležité je rozšíriť mandát OSN Spomínalo sa, že by sa to malo týkať monitorovania ľudských práv. To je veľmi dôležité, aby sa táto otázka riešila na úrovni OSN. A aká je potom pravdepodobnosť, aby sa implementovalo uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré požaduje podobné? A ako to prepojiť aj s, tými rokovaniami, ktoré prebiehajú pod záštitou OSN? Ďakujem pekne. A teraz pán Janic. Gracias, eh, señor presidente. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som na úvod medzi nami privítať zástupcov Polisária. Chcem sa poďakovať aj za informácie, ktoré nám poskytli. Myslím si, že tá skutočnosť, že vás sem pozval Európsky parlament, že nás požiadali o poskytnutie informácií a to, že spolu môžeme diskutovať, je skutočne pozoruhodné v rámci aktivít Európskeho parlamentu. Pán Franka to už vlastne povedal, že ide tu o konflikt, ktorý pretrval už 45 rokov. A preto je veľmi zložité povedať, že no, pozrieme si to v kľude a veľmi ľahko sa nám podarí rozlíšiť, čo je fikcia a čo sú fakty. Práve v takýchto prípadoch je to veľmi zložité. Keď sa končila Franková diktatúra, keď on už bol veľmi chorý a keď tam došlo k určitým udalostiam, kde bola snaha e, zatlačiť na Španielsko, aby sa vzala, vzdala nárokov, aby si nenárokovala západnú Saharu. Odvtedy Španielsko vlastne nemalo možnosť ovplyvňovať situáciu. To znamená, že sa Španielsko nepodielalo na rozhodovaní, ktoré sa týkalo sebaučenia. Jednotlivé vlády v Španielsku a bez ohľadu na to, akého politi- aké politické orientácie boli, vždy podporovali proces dekolonizácie, tak ako to požadovala OSN. No a potom tu bola ešte jedna zaujímavá vec, ktorú ste spomínali. Chcete, aby Magreb bol, žil v pokoji, aby tam bol mier, aby tam bol blahobyt. To sú dobré ciele a najprv je nutné riešiť otázku západnej Sahary a jeho obyvateľov. Do španielského hľadiska tá pomoc, ktorú poskytujeme, nejde iba humanitárnu pomoc, ani rozvojovú pomoc, ale o širšiu pomoc. A už sa blížim záveru, pán predseda. Dôležitá je aj nestabilita a konflikt medzi Marokom a Alžírskom. A to sa tu nespomína. Vi raccomando di rispettare il tempo perché abbiamo veramente... Chcel by som vás poprosiť, aby ste všetci dodržali stanovený čas, lebo žiaľ nemám veľa času, pán Weigl. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za to, že dnes ste umožnili túto diskusiu, túto výmenu názorov. Pevne verím, že toto prispie k upokojeniu situácie, upokojeniu celých diskusí. Samozrejme, diskusia bude veľmi dôležitá na to, aby sa našlo riešenie tohoto problému. Chcel by som povedať nasledovné. To uznesenie, ktoré sme prijali, sme neprijali len kvôli tým udalostiam, ku ktorým došlo v západnej Sahare. Nie, takto to musím povedať. Tu ide vlastne o uznanie tohoto parlamentu a chcel by som zdôrazniť, že všetky politické skupiny podporili toto uznesenie. Ide tu vlastne o, o to, že naša inštitúcia uznáva otvorený problém, pre ktorým sa snažíme nezatvárať oči. Nedodržiavalo sa to medzinárodné humanitárne právo ani rezolúcia OSN, a došlo tu k porušeniu ľudských práv. Preto som pený, čo sa týka reakcií Maroka. Som prekvapený, akým spôsobom zareagovali a že potom došlo k demonstráciám v Maroku, kde vlastne demonstrovali proti tomu našemu rozhodnutiu, proti našemu dokumentu. To nie je demokratický postup, predovšetkým preto, lebo niektorí poslanci, a týkalo sa to španielských poslancov za EPP, ktorí boli špecificky obviňovaní a takýto postup nemôžeme akceptovať. Vaša dôvera v Európsky parlament je pre nás veľmi dôležitá považujem to za veľmi pozitívne a pevne verím, že Európska únia bude silnejšie pôsobiť a sa zasadzovať za riešenie problémov, ktoré sa týkajú západnej Sahary aby e, obyvateľia západnej Sahary mali právo na samourčenie. Ďakujem pekne, pán Weigl. A teraz pán Romeva. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som aj ja povedať, že som veľmi rád, že dnes prišli medzi nás zástupcovia Polisária. Myslím si, že je to veľmi dobré, že ste sem prišli, lebo bola by to určite chyba nepozvať vás. Chcel by som povedať, že Polisario sa v posledných rokoch zasadzovalo za to, aby sa dosiahla dohoda, ktorá by prispela k riešeniu konfliktov v západnej Sahare. Toto je veľmi dôležité. Musíme si uvedomiť, že každý nesie svoju časť zodpovednosti a keď to hovoríme, tak musíme zároveň povedať, že niektorí túto zodpovednosť berú vážne a niektorí sa snažia skôr tej zodpovednosti zbaviť. Je tu rozdielný prístup miestnych obyvateľov a napríklad aj Maroka. Celkovo by som chcel povedať, že je smutné, akej dezinformačnej a manipulačnej kampani prišlo. To sa spravilo ešte predtým, ako sme prijali naše uznesenie, za tým účelom, aby sa to naše uznesenie zoslabilo. Sú tu ale určité stranické záujmy, ktoré ma veľmi znepokojujú, Žiaľ, nemôžem tu už dlhšie zostať, lebo musím ísť do e, výboru pre rybolov. Práve tam budeme hovoriť o dohode medzi EÚ a Marokom, kde pôjde o voľný pohyb rybolovných produktov. A chcel by som povedať, že sa budeme zaoberať tým, že budeme hodnotiť, či Maroko má skutočne právo využívať e, prírodné zdroje západnej Sahary takým spôsobom, ako to prebieha teraz. Ja dopredu poviem, že si myslím, že nie a mnohí podporujú môj názor. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Romeva. A na záver, pán Majer. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcel privítať zástupcu Polisária a zároveň ministra Demokratickej republiky Západná Sahara. Došlo aj tento týždeň určitým udalostiam. Marocké sily obsadili ďalšiu obec, vnikli do školy, zatkli viacerých ľudí. Mňa by zaujímalo, čo by ste nám k tomu mohli povedať, to je jedna vec. A druhá vec, chcel by som vám povedať, že naša politická skupina vás plne podporuje a ja by som chcel povedať, že miestni obyvateľia Sahravčania um, bojujú mierovým spôsobom a snažia sa mierovým spôsobom odporovať okupačnej moci. Chcel by som sa spýtať, ako vy vidíte rokovania, ako je možné, aby také, niečo také jednoduché ako dodržiavania medzinárodného práva. Ako je možné, že, že my sme to jednoducho neimplementovali? Aký je váš názor na e, postup španielských vlád, bez ohľadu na to, aké politická orientácia, že jednoducho reagovali tak, ako reagovali a že ten proces dekolonizácie prebiehal istým spôsobom. Predsa OSN povedal, že e, tie opatrenia sú nelegálne, že nie je možné odovzdať administratívu aký je váš názor na úlohu španielskej vlády v tomto konflikte. Španielsko konalo ako konalo a ja by som bol rád, aby Európska únia bola aktívnejšia, tak ako to bolo v tom uznesení. Ja by som si želal, aby pani Ešton ako vysoká predstaviteľka sa tiež zasadovala v týchto otázkach. Ďakujem pekne, pán Majer, hovorí pán predseda. Nech sa páči, pán Olcálek, máte 5 minút. Ďakujem, pán predseda. Ja sa vynasnažím dodržať tých 5 minút. Najprv chcem povedať nasledovné. Keď to vezmeme politicky, tak tu ide o porušenie práva. Pretože sárčania chcú jediné voliť demokraticky. Je to veľmi znepokojujúce a pohoršujúce, keď musíme konštatovať, že sú tu problémy v niektorých hlavných mestách. Západná Sahara a Elajún, kde sa udiali tieto udalosti, sú vzdialené len 20 minút od Las Palmas a Kanárskych ostrovov. Je to teda územie, ktoré je v e, bezprostrednom susedstve e, Európskej únie. A odtiaľ je to len 14 kilometrov ku hranici Európskej únie. Existuje podpísaná dohoda medzi Marokom a frontom Polisario. Polisario vyšlo v ústretí Maroku, aby sa tá dohoda v roku 1991 mohla podpísať a misia Spojených národov tam bola, aby eh, bola pri referende, ale to sa neudialo, pretože Maroko to nechcelo. Hasan II do roku 1991 nikdy nepovedal, že nemôže byť referendum, ale vždy urobil niečo preto, aby sa referendum neuskutočnilo. A potom sa postaral aj o to, aby tisíce Maročanov e, sa presiahovali do obsadených území. E, a to bolo tiež preto, aby sa neudialo referendum. A terajšia vláda jednoducho hovorila, povedala, že jednoducho referendum nebude, hoci máme túto dohodu. A je tu teda veľký rozdiel medzi tým, čo sa deje v západnej Sahare a to, čo sa deje v e, Južnom Sudáne. Tam medzinárodné spoločenstvo a EÚ e, sa stará o to, aby sa dohody medzi e, vládami uskutočnili. Ale v západnej Sahare už prešlo 20 rokov odkedy Bezpečnostná rada prijala rozhodnutie, ale niektoré krajiny hovorí, keď Maroko povie, že sa e, referendum nebude diať, tak sa to nebude deť. Ale my v západnej Sáre nie sme proti Maroku. My sme malá krajina, chceme žiť v pokoji a chceme, aby nám EÚ pomohla, aby sme vytvorili stabilitu e, v tomto regióne. Teda, hranica nie je uznaná s Alžírom, s Marokom, e, Španielskom. A tiež územia v Mali a Mauretánii, e, na tie si tiež robí e, nárok Maroko. A teda ak Maroko neuzná hranice svojich susedov, tak potom nemôže byť mier. O to ide. A teraz k tomu, aké sú perspektívy. Aj perspektívy pre Medzinárodnú komisiu, aby vyriešila situáciu. Maroko všetkých vykázalo. Opýtali ste sa ma, koľko bolo obetí ako vyzerajú dy. Pri týchto roztržkách v Elajun. V mene Polisario vám nemôžem podať presné údaje. Predstavte si situáciu e, civilistov. Bolo tam 26 až 30 tisíc ľudí. A to si treba predstaviť skoro ráno. Tam prišlo 10 tisíce marockých vojakov, doviezli ich tam a potom ešte bezpečnostné policajné sily. A obyvateľstvo toho tábora ušlo do Elajun a mnohí jednoducho zmiz, zmizli a, a nevieme dnes, či žijú alebo sú mŕtvi. To nikto nedokáže povedať. Ani novinári, ktorí posledné tri dni boli v Elajuna, včera ich vykázali a takisto Human Rights Watch, ani oni nedokážu povedať presné čísla. A to jednoducho preto, lebo Maroko to nechce. Sárčanov dnes zabíjajú a, a to je dnešný stav. Pokiaľ ide o právnu situáciu, tak je to tak, že OSN uznáva Španielsko ako tú krajinu, ktorá má správu. Ale Španielsko nemôže povedať, že sa stiahlo a nemá už žiadnu zodpovednosť. Áno, podľa OSN má e, morálne a e, právne e, záväzky a musí e, sa vyjadriť aj k referendu. Situácia je veľmi vážna. A ako jeden poslanec povedal, aj včera vtrhli bezpečnostné sily do školy. Bol to v Smára a všetko zničili. a teda e, je tam veľký rozvrat, e, pokiaľ ide na tie, tie obsedené územia. Teda my chceme, aby EÚ zohralo e, aktívnejšiu úlohu, aby, sme, aby bol vymenovaný zvláštny vyslanec EÚ, aby mohol prispieť pre, ku riešeniu tohto konfliktu. Chceme, aby bol vyslaný silný politický signál smerom k Maroku lebo je to aj v záujme Maroka, aby sa ukončil tento konflikt. A musí sa to urobiť demokratickým spôsobom, aby sme dosiahli e, mier. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, je mi ľúto, ale Musím teraz obmedziť rečnícky čas na jednu minútu pre ďalších 5 rečníkov, takže jedna minúta, pán Milan Moň. Ďakujem. Ďakujem eh, Frontu Polisario a ďakujem, že ste nám podali eh, váš pohľad na tie udalosti. Čo sa vlastne udialo v tých táboroch a prečo boli rozpustené? Marčania hovoria, že sú tam extrémisti, a tiež e, civilné obyvateľstvo. Teda aká je vaša verzia faktov? A tiež sa vás chcem spýtať, tí, ktorých zabili e, vojska Maročanov, môžete nám k tomu niečo povedať? Ako sa pozeráte na neformálne rozhovory, ktoré sa dejú med, pod egidou e, OSN v, tomto, e, v tejto klíme napäťa? Ďakujem. Pán Panion, jedna minúta, nech sa páči. Pán predseda, najprv chcem vyjadriť vďaku, že ste zorganizovali toto vypočutie. Je e, e, e, škoda, že alžírsky minister zahraničných vecí neprijal vaše pozvanie. To je škoda, pretože keby sme hovorili aj s Alžírskom a nie len s Polisáriom, tak by to bolo lepšie. A treba sa postarať o to, aby sme mali pozitívne východisko z tejto veľmi ošmetnej situácie v západnej Sahare. Ja som tam bol a ja som nevidel to, čo eh, nám tu predstavuje zástupca Polisario. Ja som ale nebol v týchto táboroch. Eh, možno mi môžete povedať, eh, prečo E, zo strany ACR neexistuje možnosť e, spočítať e, počty ľudí, ktorí sú v tých táboroch. To sa musí udiať. A tiež musíme dostať odpovede na otázky, prečo tu nie je možnosť ďalej uskutočňovať tento program rodinných návštev. To je humanitárny program. A potom ešte jedna otázka, Včera večer som počul, že Mustafa Salman bol vykázaný. Teda toto vykázanie sa ma dotýka, lebo humanitárne to nezodpovedá e, ženevskému dohovoru z roku 51. E, teraz k spresneniu. Minister zahraničnej veci Alžírska včera odpovedal a povedal, že tu nebude preto, lebo má e, iné povinnosti, ale zareagoval. Takže on, on reagoval. E, pani Gomeš, jedna minúta. Pán predseda. Tento parlament e, vycestoval do al a ešte tam musí ísť jedna delegácia a zozbierať fakty, aby sme mohli vyhodnúť, čo sa udialo. A Maroko samozrejme je proti tomu. Musíme sa pozrieť, že či sú tam zajatí, či došlo k usmrteniam. Jednoducho nemôžno si zatvárať oči pred týmto konfliktom v západnej Sahare. Je to konflikt, kde ide o seba určenie národa. A je to v záujme EÚ. My sa o to musíme zaujímať. Treba využiť všetky zdroje v prospech obyvateľov západnej Sahary, ale aj v záujme Maročanov. Musí tu existovať regionálna synergia. Aj pokiaľ ide o rybolov, tie zdroje sa musia využívať spoločne Nemôžeme si jednoducho zatvárať oči pred tým, čo sa deje v západnej Sahare. A chcem podať dobrý príklad východného Timoru. To je dobrý príklad a došlo tam k úrovnaniu vzťahov s Indonéziou a tiež to bolo vlastne predtým vojenské obsadené. Ehm, predsedajúci hovorí, prosím vás, aby ste dodržiavali čas, pretože už máme meškanie zástupca polisária ešte musí mať aj možnosť odpovedať. Ďakujem, pán predseda. Som rád, že je tu zástupca polisário. Tá situácia je komplikovaná, nedá sa vnímať čierno-bielo. Je to naozaj veľmi dramatické, že mnohí ľudia tu prišli o život. A to nie sú len Maročania princíp seba určenia národov sa musí presadiť. Ale to sa zdá sa tu nedeje. Obyvateľstvo e, Sárčanov musí mať možnosť na seba určenie. Môžete akceptovať aj iné riešenia ako referendum. Teda, keď referendum sa nedá urobiť, akceptovali by ste iné riešenia a aké by to mohli byť? Vieme, že ste povedali, že sa zasadzujete za mm, pokojný mierový Margreb. A tam samozrejme ide aj o seba určenie, teda aké iné riešenia vidíte okrem referenda. A teraz na záver pán Pancéry Eh, predseda delegácie pre Magreb. Prosím, aby ste sa predržali času. Ďakujem. Je dôležité, že tu dnes je zástupca Polisario. Prijaté uznesenie naznačuje, že Európsky parlament chce riešiť tento konflikt, pretože už trvá pridlho. A uznesenie je jasné, osudzuje sa, osudzuje sa E, nepokoje, roztržky a všetko sa musí samozrejme riešiť zo všetkých strán. A e, treba nájsť riešenie pod zastrešením OSN. A e, Európa musí konať. Áno, poznáme problémy, problémy Saharčanov, problémy e, využívania e, zdrojov, tie sa musia objasniť. Teda EÚ tam musí mať svoju prezenciu a musí sa starať o pozitívny dialog. Ale ešte k jednej veci. Rokovania musia viesť k výsledkom a tak musia byť stanovené podmienky. Teda treba myslieť regionálne, pretože to je regionálny konflikt a Alžír e, treba do toho zahrnúť. Druhý prvok jednostranné provokácie treba zastaviť bez ohľadu na to, z ktorej strany prichádzajú. To je tiež podmienka pre pokračovanie rokovaní. Áno, súhlasím a to žiadam aj od predsedu výboru. Musí existovať delegácia EPP, ktorá tam pôjde na miesto a bude tam rokovať. Ale aj tam sú isté podmienky. Teda musí to byť delegácia, ktorá nemá predsudky. Teda príde tam bez akýchkoľvek predsudkov, pretože e, Európa tu musí ísť príkladom. Ďakujem, pán Panceri. Takže možno by ste mohli 5 minút e, reagovať, to by bolo veľmi, veľmi e, dobre, pretože už máme meškanie. Pregunta, ¿por qué el campamento fue destruido? Nož, bola tu otázka týkajúca sa zničenia tábora. Už to je práve ten problém. Mierumilovný, mierumilovná ne, demonstrácie, ktoré sa uskutočnili, viac ako mesiac e, sa tu rokovalo s, s Marokom. po mesiaci, teraz ich Maroko obvinuje. Že sú zločinci. A po mesiaci rokovania väčšina z nich sa dostala teraz pred vojenský súd a hovorca marockej vlády často v médiách opakuje, že rokujeme s našimi priateľmi, ktoré majú sociálne požiadavky, ktoré sú oprávnené a z jedného dňa na druhý sa marocká verzia úplne zmení. To je tá verzia. A potom tie rokovania, vôbec nič sa tu s Marokom nerokuje, pretože Maročania rokovať nechcú. Marokčania chcú diktovať návrh autonómie sa už od roku 2003 akceptoval ako, ako opcia. Svojho času bol predložený plán na pôde Bezpečnostnej rady a Polisario to akceptovalo. My nemáme problém akceptovať tú autonómiu ako verziu, ale nie ako diktát Maroka, ako by sme teraz južnému, to je to isté, ako by sme teraz súžnemu eh, súdenu povedali, že môžu v referende hlasovať len tým smerom, že budú len súčasťou Sudánu. To je predsa nezmyselné. Referendum eh, z roku 1991 po 17 rokoch vojny už tu je o to, že sa treba medzi nezávislosťou a slobodou rozhodnúť, my chceme, aby tu bol dialog, aby sa robilo to, čo chce e, Majoko, to, čo chce OSN. Bol som e, na štúdiách vo Francúzsku, na francúzských univerzitách. Rešpektujem Francúzsko a veľkú francúzsku históriu preto budem pokračovať vo francúzštine. E, alžírsky minister tu dnes nie je, keď ho poprosíme, aby prišiel, tak predsa by tu mal byť, pretože Francúzi podporujú predsa Maroko. To hovorím celkom otvorene. Veď sa to tu ani neskrýva. pre Namíbiu, pre ďalšie oslobodzovacie boje Timor sme to predsa robili podobne. Podporovali sa palestínčania i ďalšie. Alžírsko má hranicu s západnou Saharou a s Marokom. Akoby, to je to isté, ako by Francúzsko neakceptovalo to, že zrazu má suseda, ktorý, ktorý, ktorý obsadí nové, nové, nové malé územie odhľadnúť od principiálnosti otázky, je to predsa strategická otázka. Prečo sa tu neurobilo, bola vaša otázka, sčítanie ľudu. E, bolo tu sčítanie, ľudu. A vieme, že aj e, Maroko, Maroko je tu dohoda medzi Marokom a Polisáriom o týchto návštevách, ale Maroko tvrdí, že nie. pokiaľ ide e, do toho policistu, má svoje práva, ale e, marocké, e, marocké správy z toho urobili obrovskú show. Polisario zajalo a nie kvôli autonómii, ale autonómia je v poriadku. Je, je to francúzsky policista napríklad, ktorý by bol iš, do krajiny, kde, ktorá je vo vojne s Francúzskom a ako použijú správy proti Francúzsku, tak, tak si nesplnil svoju povinnosť ako policista a preto ho aj zatknú. A preto tento policista bol zatknutý. A kontakt sú ACR už povedali, že idem do Mar- e, Mauretánie, išla s ním jeho rodina. Môžete hovoriť o svojou rodinou, chcete, ak keď chcete vycestovať s rodinou v poriadku. Polisario nemá problém, môžete kedykoľvek prísť, ste vítaní kedykoľvek. V oslobodených e, zónach sú všetci srdečne vítaní. Chceme aj, aby sem vyslal delegáciu Európsky parlament, aby navštívili tábory v Alajúne. Prídite, Pozrite sa na to sami, hovorte s rodinami. Už uh, uh, budem končiť, ale ešte musím odpovedať na uh, uh, vaše výroky. Prahoželáme no, Portugal, Portugalsku, pretože Portugalsko si splnilo svoju povinnosť v prípade Timoru a chceme aby svoje povinnosť splnilo aj Španielsko. V našom prípade potrebujeme referendum, to je jediné riešenie. Čo najrychlejšie. Tiež tu bola otázka, či sa nedá zorganizovať toto referendum, aký je problém. A na to vám poviem nasledovné. Maroko navrhlo autonómiu, povedalo, že to sa dá na hlasovanie a potom sa povie, referendum nie je prípustné. Súčasne sa však hovorí, že chceme o tom hlasovať. Ale ako to teda chcete robiť? Je to všetko v rozpore. A Saharčania sú jediným svetovým národom, ktorý nemá právo vykonávať svoje volebné právo. Je mnoho malých krajín, ktoré majú tieto práva a, a krajina je geograficky 30 krát väčšia ako 30 krajín, ktoré sú členmi OSN, ktoré majú tieto práva. Karibské krajiny, malé pacifické krajiny, dokonca európske krajiny, takže nevidíme dôvod, prečo by to u jedných šlo a u iných nie. Nemôžu to teda byť malé krajiny. No a potom k referendu a Maroku pán predseda. Nemôžem už tele hovoriť, takže v poriadku, skončím tu. Je mi veľmi ľúto, že sme nemohli prebrať všetko do detailu. Vlastne sme dnes sa myšľali s vami a s marockým ministrom zahraničných vecí. Budeme hovoriť, ale bohužiaľ museli sme to e, zapracovať do plánu, ktorý už bol hotový a preto sme to nemohli takúto výmonu viesť. Práca však bude musieť pokračovať. Je zaujímavé, čo ste povedali vy, čo kolegovia. Želáme vám všetko dobré do budúcnosti. Srdečne vám ďakujeme. Grazie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 homologo ROI. Bene, grazie per eh, la velocità con cui lascerete il eh, campo. Abbiamo veramente eh, pochi minuti. Kolegovia, prosím, aby ste si popresadali zase rýchlo, aby sme mohli rýchlo pokračovať. Aj tentokrát máme čas veľmi plne nabitý. Máme tu teraz komisiu, a delegáciu pre e, vzťahy s Irakom. Kolega Stevenson by mal prísť sem dopredu. Eh. Máme tu v mene OSN... Čo si... La sua presenza, credo... Máme tu v mene OSN pána Melkarta. A dúfam, myslím si, že je výborné, že vzhľadom na vývoj v Iraku v nedávnych dňoch, že je tu prítomný. Pred dvoma týždňami bol v parlamente potvrdený prezident a pred štyrmi dňami prezident Talabani poveril premiéra Al-Malikiho, aby vytvoril vládu. Ďalej uh, bol vymenovaný predseda parlamentu. del Paese, eh... To je vlastne inštitucionálny rámec krajiny. Je to aj dôvod pre optimismus. Che questo accordo contribuisca a rinforzare la stabilità delle istituzioni irachene, a dare sicurezza. Dúfame, že tým príde väčšia stabilita a blahobyt e, v Iraku. Krajina veľmi v minulosti trpela. Stabilizácia Iraku bude i naďalej pre medzinárodné spoločenstvo prioritou. Stiahnutie amerických jednotiek sa plánuje na leto a dúfame, že nenastanú nejaké neprekleniteľné problémy pre inštitucionálne síly Iraku, ktoré aj tak už majú veľké ťažkosti, pokiaľ ide o politické a bezpečnostno-technické, e, hospodárske a iné otázky. Viete, že EÚ urobila veľa, Je, sú tu programy. Chcem vám pripomenúť, že od roku 2003 dala Európska únia viac ako miliardu eur na projekty na humanitárnu pomoc, na obnovu a rozvoj. Európska únia uzavrela partnerskú dohodu o spolupráci s vládou e, Iraku a oficiálna otázka bola tu položená pre, pre túto otázku, teda je, za túto otázku je zodpovedný pán Mauro. Predtým, než s veľkým záujmom si vypočujeme vaše úvahy, chcem povedať v mene všetkých kolegov e, vysloviť vďaku celému personálu OSN e, na mieste, poďakovať za ich ťažkú prácu pre iracký ľud, za to, Nech sa páči. Um, um, um, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj za slova ocenenia aj pre kolegov, ktorí pracujú v ešte veľmi zložitých pomeroch v Iraku. Je to situácia, kde sme zaznamenali postupný pokrok, aj keď samozrejme sú tam aj určité kroky späť z času na čas. Irak teraz dosiahol veľmi dôležitú etapu svojho vývoja a je mi veľkou cťou, že dnes môžem tu byť medzi vami a že môžeme si vymeniť názory, môžeme hovoriť o určitých skutočnostiach a danostiach, keďže toto je veľmi dôležité. A Európska únia prostredníctvom svojich členských štátov bude aj, aj ďalej pôsobiť v oblasti obnovovania Iraku, kde ide o normalizáciu irackého štátu pod gestiou medzinárodného spoločenstva. Bude sa tam podporovať integrácia v regióne a dôležitá bude spolupráca medzi Európou a týmto regiónom. Dovolte, aby som na úvod spomenul pár poznámok, ktoré sa týkajú politického procesu, ktoré dominovali v roku, ktorý sa chýli ku koncu. Pred rokom sa prijal volebný zákon po dlhom, zložitom procese, ktorý viedol potom k shode o volebnom zákone. Toto bol veľmi dôležitý moment, lebo vlastne bolo dôležité zorganizovať prechod z jednej volebne, volenej vlády k druhej a bola to iná situácia ako pred 4 rokmi bez priameho zapojenia zo strany USA. Takže toto bol vlastne prvý stupeň v rámci suverénneho politického procesu v Iraku a toto bolo zdôraznené tým, že sa prijal volebný zákon. Následne sa uskutočila volebná kampaň, ktorá bola otvorenejšia ako kedykoľvek v minulosti, aj keď samozrejme boli tam určité incidenty, ktoré sme zaznamenali, ale dôležité je, že to neovplyvnilo výsledok volebný deň. Tá účasť bola 62-63%, takže to bolo pozorhodné číslo. Mnohí ľudia boli veľmi radi, že mali príležitosť voliť a potom nastalo sčítanie hlasov. Toto si vyžadovalo značný čas, ale dôležité sa to opieralo o riadny proces, bol tam dôveryhodný výsledok a ten výsledok, voči nemu boli určité odvolania, bolo nutné preto to opätovne spracovať a preto až koncom mája bolo možné vyhlásiť konečné výsledky. Od tohoto dátumu sa začal dlhý proces vytvárania vlády, pričom toto bolo bezprecedentné v histórii Iraku. Bol to plne suver, suverénny proces, opätovne organizovali ho hlavné politické bloky, ktoré boli zvolené do parlamentu. A teraz, ako tu sedíme, diskutujeme, môžem povedať, že ten proces ešte nie je ukončený. Aj keď zdá sa, že už sa blíži k záveru. Skutočne musím veľmi pozorne voliť slova, lebo nevieme samozrejme, ako to dopadne, ale aj vyzerá to tak, že sa podarí v dohľadnej dobe ukončiť proces a rátame s tým, že súčasný predseda vlády Maliky bude požiadaný prezidentom Talabány, aby e, zostavil vládu. Rokovania prebiehajú, na jednej strane sa týkajú a mnohých ešte otvorených otázok, ktoré sú súčasťou programu, ktorým sa zaoberajú e, všetky strany na stretnutiach od novembra a na druhej strane je tam výber kandidátov pre jednotlivé ministerské pozície. Mnohí ľudia si kládli otázku, prečo to tak dlho trvalo. Isté, pre vývoj v Iraku ako taký. Mm, to bola zložitá situácia. Ehm, bolo nevyhnutné predsa pokračovať v obnovovaní krajiny. Je nutné vytvárať e, podmienky pre hospodársky rozvoj, bojovať proti chudobe. Sú tam mnohé e, otázky, ktoré sa doteraz zatiaľ nepodarilo riešiť. Dôležité je si uvedomiť, že tento proces presunu vlády, presunu moci je bezprecedentný, takže v súčasnosti to prebieha a myslím si, že ten hlavný výsledok je, že všetky strany podporujú ústavný proces a snažia sa zabezpečiť to, aby sa vytvorila nová vláda. bolo by o, išlo by iba o špekulácie, keď sa myšľali nad tým, že aký bude rozdiel medzi novou vládou a tou predchádzajúcou. Dalo by sa povedať, že tam bude asi kontinuita pri viacerých pozíciách. Ja si myslím, že môžeme očakávať inú rovnováhu síl suniti budú asi viac zastúpení na popredných pozíciách ako v minulosti. Potom sadristi, tí sa posilnili, to je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. A ja rátam s tým, že e, parlament bude zohrávať e, silnejšiu úlohu ako v minulosti a bude takto viac kontrolovať vládu je tam e, národ, tzv. Národná rada pre vysoké politiky, kde budú kľúčoví lídry politických blokov. Toto bude zohrávať dôležitú úlohu e, v rámci rovnováhy a kontroly e, exekutívy. To bude nové porovnaní s minulosťou, ale ešte to nie je isté, takže skôr by išlo špekulácie, keď sme o tom hovorili viac. Uvidíme, ako tento proces dopadne. Dohoda o novej vláde bude veľmi dôležitá. Bude to veľmi relevantné z hľadiska bezpečnostnej situácie krajiny. Určite bezpečnosť sa zlepšila v porovnaní s tými temnými rokmi 2006-2007 a čiastočne aj 2008. Počet incidentov a počet e, zranených a zabitých v priemere za rok 2010 sa nezmenil výrazne v porovnaní s rovnakým obdobím za rok 2009 a to je znepokojujúce. Napriek tomu mnohí pozorovatelia hovoria, že schopnosti irackých bezpečnostných síl reagovať sa zlepšili, čo je samozrejme veľmi dôležitý základ na to, aby sa pripravili na tú situáciu, ktorá nastane v roku 2011, kedy v smysle očakávaní a bilaterálnych dohôd medzi Irakom a USA budú všetky americké sily postupne sťahované sú to aj špecifické obavy, ktoré sa týkajú bezpečnosti. A to sa týka predovšetkým postavenia menšín. Ide tu o, o kresťanské menšiny v Bagdade a v iných regiónoch. Je dôležité myslieť na situáciu pri menšinách. Viem, že Európsky parlament sa tým zaoberá, čo je veľmi dobré. Je dôležité nájsť určitý spôsob spolu s Iračanmi, ako je možné chrániť tieto menšiny čo najintenzívnejším spôsobom. Myslím si, že je povzbudzujúce, že zástupcovia Irackej rady považujú otázky ochrany menšín za dôležité a určite budeme s nimi aj naďalej spolupracovať a spoločne zlepšíme situáciu pri menšinách a ich zástupcoch. Musíme si uvedomiť, že všetko to, čo sa udialo od roku 2003, má obrovský vplyv na aktuálnu situáciu tým súvisí aj to, že Irak musí skutočne intenzívne konať v oblasti hospodárskeho rastu, domácich investícií, zahraničných investícií, musí bojovať proti chudobe, ktorá sa týka asi štvrtiny obyvateľstva. Nechcem tu hovoriť o detailoch, ale pevne verím, že keď sa zlepší bezpečnostná situácia, keď aj tá politická situácia bude stabilnejšia, bude tam vláda, ktorá bude môcť vykonávať svoj program. Pevne verím, že rok 2011 bude podstatne produktívnejší z tohto hľadiska. Dovolte, aby som na záver ešte spomenul dve poznámky týkajúce sa úlohy OSN a ako aj úlohy Európskej únie. Úloha OSN sa vyplýva z z rezolúcií, napríklad 1180 roku 2007, kde ide o to, a kde požadujeme, aby iracká vláda podporila ochranu ľudských práv, aby sa tam uskutočoval politický proces a aby tam boli politiky, ktoré zabezpečia rozvoj obyvateľstva. Dôležitá je spolupráca medzi vládou, parlamentom a občianskou spoločnosťou a musím zdôrazniť, že základ dohody v Bezpečnostnej rade OSN je, že my kladieme túto zodpovednosť na vládu Iraku. Budúcnosť bude veľmi dôležitá. Je nutné podporiť politický proces, ktorý posilní stabilitu aj v rámci tzv. sporných oblastí kde v súčasnosti nevieme, ako dopadne spolupráca medzi Arabmi a Kurdami. Potom je dôležité podporiť normalizáciu vzťahov medzi Irakom a Kuwaitom. Toto je mohlo prispieť k ukončeniu sankcií, ktoré vyplývajú z kapitoly 7. Lebo táto situácia stále platí pre Irak, čo súvisí s rokom 1990-91 a dôležité je zlepšiť ústavu, prepracovať, dôležité je sa poučiť sa posledného vývoja v minulosti. No samozrejme náš mandát v oblasti ľudských práv nám poskytuje možnosť pravidelne informovať o situácii v oblasti ľudských práv, keď ide o porušo- ich porušovanie a keď ide o riešenie takýchto porušení. Toto je určitý rámec, v rámci ktorého monitorujeme situáciu v tábore Ašraf. Máme pravidelné stretnutia s zastupcami vlády a snažíme sa zlepšovať humanitárnu situáciu. A máme tam určité kľúčové princípy a apelujeme na irackú vládu, aby ich dodržiavala. No a na záver, čo sa týka úlohy Európskej únie, my sme veľmi radi, že je tu spolupráca s delegáciou EÚ a s mnohými členskými štátmi. Pevne veríme, že Európska únia bude aj naďalej e, pôsobiť a bude podporovať Irak v rámci obnovy, že tam bude bilaterálna spolupráca, spolupráca ktorú vítame. Čo sa týka hospodárskych záujmov, energetickej politiky, ako aj záujmov podporiť hodnoty, ako je napríklad ústavný vývoj a demokracia. Myslím si, že Európska únia je určite vhodným partnerom pre Irak a my z úrovne OSN sa tešíme na spoluprácu inštitúciami týmto smerom. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Melkert. A teraz dostane slovo predseda delegácie pre vzťahy s Irakom, pán Stevenson. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som sa chcel poďakovať za túto iniciatívu, že ste uskutočilo toto stretnutie s pánom Melkertom. Je to veľká príležitosť pre nás ako členov delegácie pre vzťahy s Irakom. Som veľmi radi, že my sa môžeme zúčastniť tohoto vypočutia. Ja by som chcel povedať mene našej delegácie, že skutočne musíme vysloviť a rešpekt. Pán Malkart, vykonávate výbornú prácu v veľmi zložitých podmienkach a skutočne si to vážime. A ako iste viete, naša delegácia sa vytvorila v februári 2008. Bola to vlastne permanentná ad hoc delegácia, ale potom boli voľby minulý rok a takto sme sa stali plnohodnotnou delegáciou pre vzťahy s Irakom a myslím si, že toto naznačuje, aký máme záujem, ako chceme zlepšiť rámec spolupráce s Irakom, ako chceme mať spoluprácu medzi EÚ a Irakom. Ako predseda výboru už povedal, Európska únia investovala viac ako 1,09 miliard eur do rekonštrukcie Iraku od roku 2003. A to robíme preto, lebo máme skutočný záujem, aby sa tam vrátil mier, aby tam bola demokracia, aby tam bol pokoj, aby nastal čas, aby milióny utečencov, ktorí sa momentálne nachádzajú v susedných krajinách, sa mohli vrátiť. Zároveň sme znepokojení, keď vidíme, ako je ako sa neustále zasahuje do interných záležitostí Iraku zo strany susedných štátov, a tu myslím Irán, a pevne verím, že toto sa podarí ukončiť, keď sa zostaví nová vláda. Som veľmi rád, že ste spomenuli, že OSN má veľký záujem ochranu menšín, samozrejme to vieme, je to konec koncov záujme každého, preto je dôležité, aby sme tam mali inkluzívny, nesektársky prístup v rámci novej vlády, aby sa chránili menšiny, ako napríklad aj kresťania, ale sú tam aj ďalšie menšiny v Iraku, ktoré sú pod výrazným tlakom v posledných mesiacoch. Posledný týždeň, ako iste viete, náš parlament Štrasburgu schválil uznesenie, ktoré sa týka trestu smrti a ktorý sa týkal útokov na kresťanov v Iraku. Odsúdili sme trest smrti pre Tareka Azíza a ďalších vysokopostavených predstaviteľov. A my sme stále kritizovali uplatňovanie trestu smrti v Iraku iných štátoch. Ďalej, veľkou väčšinou našich členov, 401 poslancov podpísalo písomnú deklaráciu, ktorá sa týkala Al-Ashraf. Vy ste to vlastne spomenuli v úvodných komentároch. Sme veľmi znepokojení že je to, to tam, tá situácia je taká, aká je, že tam nie sú dobré podmienky v oblasti zdravotníckej starostlivosti. Je to tábor, okolo ktorého je 140 reproduktorov, z ktorých ide propaganda 24 hodín denne. Toto sa musí označiť za e, psychologické násilie, mučenie, preto musíme týmto ľuďom poskytnúť všetku možnú pomoc. Pán predseda, hovorí sa, zatiaľ to nebolo potvrdené, že iracká armáda pravdepodobne pripravuje útok na tento tábor. Pravdepodobne to súvisí aj s záujmami, ktoré sa spomínali aj tu v Európskom parlamente. Pevne verím, pán Melker, že sa vám podarí spraviť všetko preto, aby sa situácia zlepšila. Ďakujem pekne. Ďakujem, eh, pán Stevenson. Eh, dve minúty. Pán Mauro, spravodajca pre Irak. Eh, ďakujem, pán predseda. Dúfam, že mi vystačí menej času, pretože už sme sa dotkli všetkých tém. Chcem ešte položiť dve otázky veľmi podrobne. A síce úloha vlád pri destabilizácii Iraku. Tam by som rád počul e, názor pána Mekrta. Či existuje e, stratégia voči tomu zo strany vašej organizácie? Pretože mnohé významné e, susedské štáty Iráku sa teraz pokúšajú destabilizovať túto krajinu. Podporovali tam terorizmus a hrajú dvojitú hru. E, ako sme povedali, to už sa nedá vôbec zakrývať. To vidí celé medzinárodné spoločenstvo a preto sa s tým treba vyrovnať. A potom otázka kresťanov. To nie je len nejaká banálna otázka menšín. 100 tisíce osôb boli vyhnané a to sú vlastne prvky, ktoré znemožňujú stabilizáciu krajiny. Najmä na severe sú kresťanské dediny, ktoré e, postavili svoje milície. A teda sa chcem spýtať, či existuje stratégia OSN, aby vytvorili poriadok. Áno, E, prezident e, Talibány má akési iniciatívy zhromažiť všetkých kresťanov do jednej provincie. Ďakujem. Tak teraz 5 minút na odpovede. Nech sa páči, pán Merkel. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Stevenson. Aj ďakujem vašej delegácii za záujem, ktorý prejavili o Irak a aj za to, že E, Európsky parlament má neustály záujem o dianie v Iraku. My s vami súvisle spolupracujeme, poznamenali sme si, všimli sme si všetky vaše vyjadrenia znepokojenia, aj pokiaľ ide o tábor Ašraf. To, čo robíme, pokiaľ ide o nami, tam monitorujeme situáciu prostredníctvom týždenných návštev v e, tábore. Hovoríme so všetkými, aj so zástupcami obyvateľov. A e, samozrejme postupujeme naše zistenia e, výboru, e, ktorý je zodpovedný za situáciu v Ašraf, je to ministerský výbor, a tiež 24 e, hodín 7 e, dní v týždni e, sme schopní udržiavať kontakt s, so zástupcami obyvateľov a oni to aj využívajú, ak je to potrebné, teda ak tu dochádza k narušeniam, hneď dostávame informácie a my hneď informuje úrady a Samozrejme, neskrývame naše znepokajenie. Napríklad e, ten prípad e, reproduktorov. Áno, náplno podporujem ten názor, že tieto reproduktory e, neslúžia žiadnemu rozumnému zámeru. A my sme od začiatku požiadali irackú vlodu, aby zabezpečili odstránenie týchto reproduktorov. To je jeden z mnohých príkladov, kde chceme urobiť všetko možné preto, aby sme zastupovali názory, ktoré vychádzajú zo základných, práv, ľud, základných princípov ľudských práv a, a tie nás vedú pri riešení tejto situácie. A to je prístup z čisto humanitárneho uhla pohľadu. Pokiaľ ide o politický pohľad, iracká vláda má svoju zodpovednosť, ale my sme z našej strany podporovali interakciu medzi irackou vládou a viacerými vládami, ktoré sú zastúpené v Bagdade, aby sme medzinárodným spôsobom hľadali riešenie tejto situácie, ktorá celkom jasne je problematická z viacerých uhlov pohľadu a musíme Eh, musíme to riešiť a čakáme na vaše ďalšie názory. Pokiaľ ide o to, čo hovoril pán Mauro, možno uvítate to, že štyri, štyria zastupcovia OSN, áno, to je veľmi ťažké pre nich eh, vyjadriť sa eh, k, teda pre zastupcu OSN je veľmi ťažké vyjadriť sa k postupu e, ostatných vlád. Áno, poviem takto. E, je to náš mandát, aby sme sa starali o interakciu medzi Irakom a susedskými krajinami a ide tu o konstruktívny prístup a e, samozrejme sa to musí dotýkať širšieho regiónu. pokiaľ ide to, čo sledujeme v tom politickom procese Nepochybne je tu veľmi vysoký stupeň interakcie. Mnohí irackí politici navštívili hlavné mesta, e, susedky štátov, vlády e, zaujali stanoviska, pokiaľ ide o politický proces. A to môže byť súčasťou konštruktívneho postupu, e, pretože v histórii Irak mal veľmi vysoký stupeň spolupráce so susedskými krajinami. Je tu istá rovnováha medzi dopadom krokov eh, jednotlivých eh, susedov eh, a to je výsledok vlastne toho, kde sa IREK dnes nachádza. Zo strany OSN my sa snažíme podnetiť všetky susedské štáty, aby boli súčasťou tejto konštruktívnej agendy, aby sa znížil nestabilita, aby sa bojovalo proti e, násiliu a aby sa podporovala, podporovala spolupráca. Pokiaľ ide o situáciu kresťanov, áno, e, máte správny pohľad. My e, spolupracujeme aj s prezidentom Talibánim, aby sme našli riešenia. Podporujeme e, vytvorenie výboru v Ninva, e, pokiaľ ide o vytvorenie výboru, e, ktorý by e, riešil tú situáciu a áno, e, naplno zdieľam vaše obavy. Treba nájsť riešenie, aby kresťania boli plnohodnotou súčasťou irackej spoločnosti, pretože ľudia tam vždy vedeli, ako žiť spolu. Len za posledné roky došlo k rozdrobeniu a to je veľkou obavou nielen pre kresťanov, ale aj pre ostatných v tejto krajine. Pán e, Gom, pani Gomez, e, jedna minúta. Ja by som sa chcela poďakovať pánovi Melkerovi e, a popriať mu veľa síly pre jeho prácu v Iraku. A chcem ho požiadať, aby nám povedal, má EU už e, svoje priestory a môže konať e, aj napriek tým obávam z bezpečnosti, lebo pri mojej poslednej návšteve to bol problém a je veľmi dôležité, aby EU malo svoje priestory. Chcem vás tiež požiadať, aby ste sa vydarili k práci, ktorú konáte. Či je možné rozvíjať projekty pokiaľ ide o právny štát, o tvorbu iných inštitúcií, najmä pokiaľ ide o ministerstvo vnútra, lebo to bolo najproblematickejšie. A tiež interakcia s mimovládnymi organizáciami, lebo to sa týka aj e, mimovládnych organizácií zo strany EÚ. A tiež obchod Eh, minister eh, obchodu Francúzska eh, tam vycestoval, najmä pokiaľ ide o ropu a tiež plyn. Ďakujem. Pán Arlaky, jedna minúta. Ďakujem. Ja mám viaceré otázky. Najprv pokiaľ ide o situáciu kresťanov, e, e, teda je tam prenasledovanie náboženských menšín. A nie je to produkt e, sektárskeho násilia? A prečo sa to prejavuje teraz odrazu? A prečo tomu tak nebolo v minulosti? Druhá otázka. Obnova krajiny Medzinárodná pomoc nás e, znepokojuje to, ako sa rozdeľuje medzinárodná pomoc v Afganistane. E, mm, aká je situácia v Iraku, najmä pokiaľ ide o korupciu a tak ďalej. No a potom e, zníženie miery násilia v Iraku. Čomu to môžeme pripísať? Je to lepšia polícia, lepší, lepšia príprava policajtov, alebo to majú na svedomí iné faktory. Ďakujem. Ďakujem, pán Arlaky. Pán Landsberg, z jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Pán zvláštny zástupca, predstaviteľ, ja sa chcem spýtať na parlament. Európsky parlament prijal uznesenie, pokiaľ ide o Ashraf, ide o ochranu e, dvoch tisov ľudí, e, ženy, deti. E, títo utečenci sú uznaní ako chránené osoby. Tam sú títo ľudia predmetom psychologického teroru, hovorili sme o tých reproduktoroch. A tiež dochádza k fyzickým útokom, únosom a aj k E, zabitiam. A Američania odišli, nechránia ich a, a Iračania e, sú proti ním. E, ale teraz je tu otázka, nakoľko je OSN spolahlivé. OSN musí chrániť týchto ľudí akým spôsobom e, sa snaží OSN predísť novej Srebrenici. E, iba monitorovanie a žiadne kroky voči irackej vláde a e, ďalšie kroky sú vlastne len pokritectvom Prosím, aby ste e, sa s nami podelili o situáciu, pokiaľ ide o OSN. Ďakujem. Ďakujem, pán Landsbergis. A pán, e, jedna minúta, pán e, pos... Pani Poskúr. Pani Ďakujem, pán predseda. Pán Melkert, kolegyne, kolegovia, mám dve otázky. Veľa ste hovorili o situácii kresťanov a hovorili ste, že tie voľby prebehli dobre a dochádza k demokracii, chránia sa aj menšiny, kresťania, ale iné menšiny, ďalší, ktorí hľadali útočisko v Iraku. Ako to teraz chce vykonať nová vláda? priebehu 8 mesiacov sa musí vytvoriť vláda, o tom sme hovorili. takže čo sa tu musí udiať? A druhá otázka ide o bezpečnosť. Azylová politika. Aj v Európe sa hovorí, že to je bezpečnejšie, ale nie je to naozaj bezpečné. Aká je teraz situácia? Ďakujem. Ďakujem, pani Boskurt. Pán Bidr Kvadras. Jedna minúta. Pán predseda. Ďakujem, že ste prišli medzi nás. Prajeme vám e, veľa úspechov pri plnení vášho poslania v Iraku. Z mojej strany sa chcem dotknúť toho, čo už spomenuli viacerí, totiž e, utečenecký tábor Ašraf. Pán Merkelt, v súčasnosti tam dochádza k najväčším ťažkostiach. Nie je možné realizovať dodávky, e, problém je so zdravotníckou situáciou, nemožno poskytnúť starostlivosť e, chorým na rakovinu, dochádza k psychologickému teroru cestou reproduktorov, rodiny príslušníci nemôžu e, konať návštevy. Takže to vôbec nezodpovedná e, humanitárnym záväzkom a tieto záväzky prebrala iracká vláda. Pán Melker, čo možno očakávať v nasledujúcich dňoch? Môže dôjsť k útoku, ktorý bude ešte horší ako minulý rok. Tam bolo 11 mŕtvych a 36 e, rukojemníkov a mnoho zranených. A ak sa taký útok udeje, tak to bude masaker. Ja vás chcem vyzvať, pán Melkert, aby ste vytvorili stály tým, ktorý bude bývať v tomto tábore, aby sa pod ochranou koaličných síl mohlo niečo naozaj udiať. Lebo inak dojde k veľkej masakre a my budeme za to zodpovední. Ďakujem. Pán Majer, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Pán Melkert, ďakujem, že ste prišli a už je kamera preč, takže e, ja vám chcem poďakovať za informácie. Trvalo to 8 mesiacov, kým Maliky ho vyzvali, aby vytvoril novú vládu. Dúfajme, že polovici decembra táto vláda bude sformovaná. Moja otázka. Je to podobné ako v Limadone. Etnická a geografická vláda, to je ten správny prístup, aby sa zohľadnilo kritérium etnicity a náboženstva pri tvorbi vlády, vláde. A Teraz Červený kríž. E, máme spraviť, že je tam stále zlá situácia civilného obyvateľstva. Ako sa na to pozeráte? A potom Al-Maliki. A to ma prekvapilo. E, hovorí sa, že odlen od e, dohodách s, e, so zahraničnými, e, prítomnosťou zahraničných jednotiek e, je tu dohoda, že od, o, budú odsunuté. Aká je situácia? Máte 10 minút na odpovede. Um, Mr. President, let me um, start with uh, the, the... Začnem. Comment on what uh, Prime Minister Maliki has stated. Chcem povedať, že to, čo povedal pán Maliki, je jeho zodpovednosť. Pokiaľ ide o Všeobecnú humanitárnu situáciu treba rozlišovať medzi časťami krajiny. Sú rozdiely napríklad medzi severnou časťou, Kurdistanom, ďalšími časťami Iraku, ktoré sú všeobecne bezpečné, hoci objavujú sa incidenty a niektorými miestami, kde sa objavuje každodenne veľa e, incidentov Makuba a Bagdad tiež. Všeobecný priemel určite poklesol v porovnaní s tými ťažkými rokmi. Napriek tomu je treba veľa zmien. Vo všeobecnosti nemôžno povedať, že Irak je všade nebezpečným miestom. Sú tu však rozhodne miesta, kde je oveľa ťažšie zistiť, akú situáciu ľudia zažívajú vrátane ich návratu, ako povedala pani Boskort. Ak sa pozrieme na eh, ich situáciu prípad od prípadu, to je asi najlepší prístup riešenia situácie e, utečencov a otázky vnútorne presídlených. To je stále veľký problém pre krajinu. Bol by som eh, opatrní pri porovnávaní politického vývoja v Iraku s vývojom v Libanone. Chápem, prečo táto otázka sa kladie. Napriek tomu e, znaky politického procesu v Iraku sú naozaj sui e, generis, ale mali by byť takto aj posudzované. Nad rámec toho sme aj veľmi v priskorom štádiu práce na báze eh, ústavy a v tejto súvislosti som veľmi eh, opatrný, pokiaľ ide o vývoj vládneho postupu, či dobre predpoveda do budúcnosť. Čas nám ukáže. Rád by som poďakoval pod pánu podpredsedovi Vidalovi Kvadrasovi za jeho neúnavnú angažovanosť v rámci dôležitých otázok. Môžeme ho, môžeme ho len uistiť, že všetky signály z o všetkých strán e, preberáme vždy veľmi vážne, pretože to vnímame ako jeden zo zdrojov monitorovacej práce, ktorú sa snažíme robiť čo najlepšie. Treba však dodať, počúvajúc slova pána Landsbergesa, že možnosti misie UNAMI v Iraku na základe našeho mandátu sú obmedzené. Sprevádza ich samozrejme princíp základných nástrojov ľudských práv. Tu nie sú možné kompromisy. Úzko spolupracujeme aj e, s pred vysokým komisárom pre ľudské práva, ktorý má oveľa proaktívnejší mandát na porušenia ľudských práv. Sme v dialogu s irackou vládou a parlamentom a chcem zdôrazniť, že toto je otázka medzinárodných obáv. V samotnom Iraku prebieha diskusia. A neprekvapilo by ma, keby nová konštelácia vlády, ktorá, ktorá momentálne pravdepodobne bude na širšej báze než doteraz a že tu bude asertívnejší iracký parlament, tak to určite v samotnom Iraku e, bude otázka ďalších diskusí a my za našu stranu podľa mňa a si myslím, že takáto by mala byť pozícia mimo Iraku. By sme mali najprv rešpektovať irácké inštitúcie, že sa vysporiadajú s týmito otázkami. My všetci však máme kolektívnu zodpovednosť spolupracovať na univerzálnych e, ľudskoprávnych princípoch. To je teda aj otázka našich monitoringov. To nám umožňuje byť veľmi špecifický v interakcii s Iračanmi, pokiaľ ide o to, čo vidíme a čo podľa nás by sa malo riešiť. V konečnom dôsledku je to zodpovednosť irackej vlády prijať dané rozhodnutia a bolo by dôležité, aby tieto veci sa rešpektovali, pokiaľ sú v súlade s univerzálnymi princípmi ľudských práv a humanitárnymi princípmi. Neviem povedať, čo zamýšľa robiť nová vláda, pokiaľ ide o ochranu menšín. Môžem len poznamenať, že všetci politickí vodcovia spojili svoje úsilie v odsudzovaní e, hrozného útoku na katolický kostol v októbri a verím, že je tu všeobecný e, pocit, že budúcnosť Iraku by mala byť založená na rešpekte všetkých e, bez ohľadu na ich pozadie alebo náboženstvo. Samozrejme však, ako sa v minulých rokoch mnohé udialo, čo bohužiaľ bolo podnetom pre tých, ktorí chcú mm, sektárskejší prístup, sektárskejšie záujmy Toto je e, v rozpore s dlhou, s dlhou históriou tejto krajiny. Predtým som povedal, že mnohí doteraz nevedeli, aké, poradie ľudia, aké pozadie ľudia mali a teraz je to často definované. Myslím si, že medzinárodné spoločenstvo, pre medzinárodné spoločenstvo je dôležité mať konštruktívny prístup, prekonávajúc ten, tieto problémy. Neviem, aká je situácia, pokiaľ ide o OSN, ale vo všeobecnosti, pokiaľ ide o krajiny, ktoré fungujú v medzinárodnej zóne, je tu potreba značnej ochrany a my samozrejme dúfame, že sa to časovo potom zredukuje. Vítam angažovanosť EÚ v aktivitách e- EULEXu v rámci ministerstva vnútra a inde a dúfam, že pre novú vládu to bude tiež priorita, podporujúc Irak a právny štát. To je jeden z hlavných, eh, jedna z hlavných súčastí definovania budúcnosti tohto štátu. Z komerčného pohľadu treba povedať, že mnohé veci sú definované investíciami do infraštruktúry ropnej, ropnej zvýšenie produkcie, takisto nárast infraštruktúry turistickej a všeobecne diverzifikácia priemyslu je ešte predmetom obav a prebiehajúceho dialógu s, vládmi, s vládami. Medzinárodná pomoc v porovnaní s pomocou pre Afganistan je ďalším príbehom v prvom rade úroveň medzinárodnej pomoci na humanitárne účely, predovšetkým keď rozlišujeme medzi USA a ich prínosom a ďalšími prínosmi, je oveľa nižšia, než sme to videli v Afganistane. Momentálne e, vyhodnocujeme situáciu Fond pre rekonstrukciu a obnovu kde sa investovalo 1,3 miliard dolárov za posledných pár rokov. Sú tu samozrejme obavy z korupcie v Irake. Viete, že transparent, index transparentnosti Iraku je na nízkej úrovni, takže to je niečo, kde investície do právneho štátu by mohli zlepšiť situáciu. A záverom snáď, pán predseda, zníženie násilia a úloha európskych, irakských e, bezpečnostných zložiek. Tu sú obavy, že vo všeobecnosti schopnosť irackých bezpečnostných zložiek sa zlepšila, ale keď poviem vo všeobecnosti, tak tiež naznačujem, že sú tu rozdiely, pokiaľ ide o typ aktivít alebo miesto, kde bezpečnostné zložky operujú. Mnohé veci ešte potrebujeme, predovšetkým pokiaľ ide o tréning policie a opätovne tu za, e, spomínam zapájanie množstva členských krajín. Verím, že to je potenciálne veľmi efektívny spôsob e, stabilizácie situácie, snaha vytvoriť normálnu krajinu, kde občania môžu byť slobodní, kde investori môžu investovať a kde ekonomický rast a boj proti chudobe bude na programe budúcnosti. Tak ďaleko sme ešte nie. nie. Sú tu však dôvody byť opatrne optimistický ohľadne vývoja, hoci medzinárodná aktivita je tu rozhodujúca, ak tento optimizmus má byť realitou. Ďakujem. Ďakujeme pán eh, doktor Merkel. Bolo to veľmi príjemný, bolo to veľmi príjemné stretnutie. Ďakujeme vám za vašu disponibilitu. Budeme eh, sa určite čoskoro vidieť znova. Cari colleghi, oggi continuiamo il dibattito sui recenti avvenimenti. Kolegovia, teraz pokračujeme v rozprave. V rozprave k najnovšiemu vývoju na, západe, na západnej Sahare. Dnes sme tu ráno počuli zástupcu Polisária a teraz tu máme veľkú radosť, že tu je pán uh, Fasi Fihri, Minister zahraničných vecí Maroka veľmi rád prijal pozvanie e, diskutovať s nami túto horúcu tému. Viete, že Európsky parlament minulý týždeň prijal uznesenie k situácii na západnej, v západnej Sahare a ja viem, že téma E, sa stretla vo vašej krajine aj s určitou kritikou, ale chcem zdôrazniť, že toto uznesenie nebolo len názorom jednej národnej delegácie, ale to vyplynulo z rokovaní rôznych frakcií medzi sebou a rôznych členských krajín. Mám aj tú zložitú úlohu zastupovať nás tu všetkých. Chcem povedať, že veľmi ľutujem, že ľudské životy pri týchto konfliktoch e, sú obetované a predovšetkým, pán minister, pokiaľ ide o vás, rád by som chcel vysloviť sústrasť rodinám marockých vojakov, ktoré boli, ktorí boli obeťami týchto konfliktov takisto. Nemáme veľa času. Ak by to teda bolo možné, dodržte prosím 10 minút, tak aby kolegovia mohli položiť aj otázky k tomu, čo nám vy poviete. Budeme vás počúvať s veľkým záujmom. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, ctení členovia Európskeho parlamentu. Musím povedať, že je mi skutočne veľkou cťou, že som dnes mohol prísť medzi vás. Som veľmi rád, že mám možnosť diskutovať a za to sa chcem špecificky poďakovať eh, predsedovi zahraničného výboru. Ešte raz ďakujem pekne za pozvánku. Ide o diskusiu, ide o otázky, o komentáre, výmenu názorov a ja sa už veľmi teším na vaše analýzy. Budeme hovoriť o téme, ktorá sa týka západnej Sahary. Pokúsim sa stihnúť môj príspevok v tých 10 minútach. Najprv dovolte, aby som povedal nasledovné. My sme sa snažili posilniť vzťahy medzi našou krajinou a Európskou úniou. Vlastne my sme pristúpili k tomuto projektu hneď po vyhlásení nezávislosti. Všetky politické sily v Maroku sú do toho zapojené a tento proces je nezvratiteľný. My si myslíme, že je dôležité zdieľať modely a hodnoty s Európskou úniou a že je to pozitívne aj pre Maroko. Toto samozrejme viedlo k tomu, že sme získali pokročilé, pokročilé štádium a musím povedať, že sme zapojení aj do stredomorského partnerstva, a spolupracujeme aj v oblasti susedskej politiky. To znamená, že plány na spoluprácu sú skutočne rozsiahle. Čo je ale pre nás najdôležitejšie, je angažovanosť voči EÚ. Susedská politika pre nás neznamená zamiešavanie do zahranično-politických vecí. Nie. Pre nás tu ide o to, aby tu boli určité podnety do politického života, aby sme sa mohli rozvíjať smerom vpred. Tento, toto postavenie bolo privítané zo strany Maroka a samozrejme tu ide aj o otázku konvergencie a tak ďalej, konvergentnosť politickej oblasti. Tu sme dokázali našu angažovanosť spoluprácou na mierových misiách, ktoré organizovala Európska únia. Dokázali sme to pri, na príklade misie Altea v Bosne a Hercegovine. Ďalej napríklad máme u nás podvýbor pre dobré riadenie, tam spolupracujeme s Európskou úniou, je tam zmiešané členstvo a nie je tam len marocká vláda zastúpená, nie, nie sú aj mimovládne organizácie. Takže mohol by som spomínať mnohé príklady. Maroko sa mení, rozvíja sa, transformuje sa, posilňuje vzťahy s Európskou úniou. Žiaľ, ešte máme určité problémy v regionálnom prostredí, v našom regióne Magreb. Čo sa týka africkej integrácie, tak e, sme v zložitej situácii. Hranice s Alžírskom sú stále zavreté a my nevieme prečo. A samozrejme existujú aj problémy pri strategickom smerovaní, čo sa týka Európy. V Sahali, na Sahare, ale aj v sahárských štátoch, ako napríklad Mali, Niger, Guinea, Bissau a ďalších. A musíme si uvedomiť, že toto strategické smerovanie je pre nás veľmi dôležité. No a teraz poďme priamo k otázke západnej Sahary. Ja som si dovolil vám poskytnúť dokumenty na túto tému. Spomínajú sa tam určité historické aspekty a sú tam uvedené otázky, ktoré sa neustále opakujú. Nechcel by som sa tým teraz zaoberať intenzívne, chcel by som povedať nasledovné. Je tam určitá koloniálna história. Bolo to, bola, ten region bol rozdelený medzi Španielsko a Francúzsko. Ďalej boli tam aj ďalšie koloniálne mocnosti a v rámci získavania suverenity sme samozrejme podnikli určité kroky. Čo sa týka regiónu Sahary, a neplatí to len pre západnú Saharu. Boli tam aj ďalšie oblasti, ktoré boli obsadené v Španielskom, ktoré sme potom prevzali. Jednoducho preto, lebo sme ako jediní mali legitímnosť získať tieto územia. Boli tam mnohé regióny, nemusím všetky menovať. A potom boli madridské zmluvy, čo bolo zásadné z roku 1975 Valné zhromaženie OSN vtedy jasne požadovalo od Španielska, aby sa uskutočnili rokovania, ktoré sa mali týkať aj západnej Sahary. Takže takéto je rezolúcia valného zhromaždenia OSN. A jednoducho Španielsko vtedy zvolilo dvojstupňový prístup a tak jeden región bol v roku 1969 potom vrátený, potom sa to celé zmenilo a Samozrejme, uskutočnila sa aj petícia, boli tam aj spory medzi <clears throat> Marokom a Alžírskom ohľadne západnej Sahary. Povedzme si, že Polisario vlastne v minulosti neexistovalo, teda hovorím o koloniálnej dobe. Polisario vzniklo na základe určitej iniciatívy, to potom prevzalo Alžírsko. Polisario nie je jediný a legitimný zástupca ľudu Sahravčanov. V žiadnom dokumente OSN je, to nie je uvedené. Neexistuje ani žiaden právny základ. Neexistuje ani žiadne demokratické rozhodnutia, ktoré by poskytovali tieto kompetencie polisáriu. Ľudia, ktorí tam žijú, sú predsa Maročania a z politického hľadiska žijú v demokratickom systéme. Polisária, v zmysle OSN nie je oslobiteľskou organizáciou v rámci rokovaní s Marokom. Polisário je istý aktér, to iste, my by sme chceli, aby sa našlo konečné politické riešenie spolupráci s Polisáriom. Maroko v roku 2004 chcelo reagovať na požiadavky medzinárodného spoločenstva Vtedy bolo OSN toho názoru, že je nutné zahájiť iniciatívu. Očakávalo sa, že niečo je nutné vypracovať a predložiť. No, Maroko to spravilo a my sme vykonali tento krok. Rokovania boli možné, to zodpovedalo medzinárodnému právu. Dosiahol sa kompromis, a dôležité je, aby sme sa opierali o realistický prístup a vychádzajúci z neho vypracovali politické riešenie. To, čo sme predložili Bezpečnostnej rade, musím povedať, že Bezpečnostná rada povedala, že tu ide o skutočne úprimnú snahu a táto iniciatívna bola veľmi legitímna, ale žiaľ od začiatku bol odpor voči tejto iniciatíve Alžírsky minister povedal, že tá dohoda bola od začiatku mŕtva, lebo Polisario to odmietalo. Spomínalo sa, že tam bola snaha to riešiť z hľadiska marockej suverenity. To bolo podľa nás nesprávne. My sme sa riadili presne tým, čo požadovala Bezpečnostná rada, odkedy sme predložili túto iniciatívu tam nastal istý vývoj a bola tam očividne aj medzinárodná podpora. To znamená, že existuje verejný plán, určitá stratégia, ktorá bola schválená. A táto stratégia je úplne jasná. Ona sa opiera o to, čo sa udialo v roku 2007 a odtedy sa uskutočnili tri typy krokov. Poprvé, bol tu apel, aby sa vykonali programy. Tu išlo tzv. porušovanie ľudských práv, potom sa spomínalo e, protiprávne využívanie prírodných zdrojov západnej Sahary a potom sa hovorilo, že západná Sahara je neprávom okupovaná. Je to štát, teda, ktorý je okupovaný. Takto sa to spomínalo. Od tohoto dátumu sa vykonali špecifické kroky. Bola tam skutočne dobre zvolená propaganda, ktorá získala podporu a boli ľudia očividne ochotní načúvať tejto propagande. To, čo sa udialo v Al-Ayun pre Maročanov, môže byť na to skutočne hrdý, čo sa udialo, sme hrdí na to, že sme umožnili, že sa vytvoril tábor, a to slobodným spôsobom. Sme veľmi hrdí na to, že namiesto toho, aby sme tento tábor uzavrali, Polisáriu vravelo, že tento tábor treba zrušiť, bol tam nedostatok vody, eh, potravín a liečiv mnohé autá mohli vstúpiť do táboru a opustiť, takže žiadna blokácia tam nebola. A ja neskôr prejdem k tomu, čo povedalo Polisario a Alžírsko. To znamená, že ten tábor sa zrušil veľmi mierovým spôsobom a neviem, či v Európe by sa postupovalo rovnako mierovým spôsobom. Tí mŕtvi to boli to boli zástupcovia armády, civilné obete tam neboli. Et cette opération aujourd'hui est confirmée, il n'y a pas eu. Mnohí tu v parlamente hovorili o etnických čistkách, o genocíde. Nedošlo k násiliu. Respektíve násilie bolo z druhej strany, tam boli molotové koktejly, ktoré hádzali nebezpečnostné sily, boli tam kriminálne bandy, vrahovia, a dnes sa jednoducho zabúda to, čo sa vykonalo a jednoducho je tu snaha zabrať sa tým, čo sa udialo po tom hlavnom. Pán predseda, ja vidím, že teda môj čas, ktorý som mal v dispozícii, vypršal. Som vám samozrejme k dispozícii pre vaše prípadné otázky a teším sa už na otázky a odpovede. Ďakujem pekne, pán minister. Prihlásili sa 20 rečníci, žiaľ mám málo času, to znamená, že musím obmedziť rečnícky čas, to znamená, že každému poskytnem iba jednu minútu. Pán Zalafranka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som privítať, že pán minister zahraničných vecí prišiel medzi nás. Vítam ho v mene EPP. A musím povedať, že to uznesenie sme považovali za neoprávnené a unáhlené. My sme toho názoru, že ste vy, ale unáhlene zrušili ten tábor a nesprávnym spôsobom. Bolo tam určité interviu v novinách El Pais prednedávnom a tam e, bolo uvedené, že nikto nevinný nebol mučený. Čo teda, keď si preložíme do uh, e, zmysluplného jazyka, znamená, že tí, čo boli vinní, boli mučení. Pán minister Tí, ktorí boli zodpovední za nepokoje, tí boli vykázaní a tu citujem, 130 väznených Sahravčanov povedalo, že tých 5 dní, kedy boli väznení, boli nútení piť vlastný moč. Čo by ste na to povedali? Myslíte si, že z hľadiska strategickej asociačnej dohody, keď sa vám nepáčia, píšu žurnalisti, že, že ich môžete vykázať. My sme rozhodne suverénny parlament, príjmame demokratické rozhodnutia a rešpektujeme mandát, ktorý ste dostali od občanov, ktorý sme my dostali od občanov. Preto musíte aj vy nás chápať. Požadujeme dodržiavanie ľudských práv a musím povedať, že ako zástupcovia európskych občanov nechceme toto akceptovať. Ďakujem pekne pánu Zalafranka a teraz pani Gomeš na jednu minútu. Minister. Eh. Pán minister, my si myslíme, že Maroko musí skladať účty za to, čo sa udialo, za tých ľudí, ktorí sú nezvestní, ktorí boli zranení, ktorí nebodaj zomreli pri brutálnom útoku na tento tábor. tajné služby západu hovoria, že pravdepodobný počet mŕtvych je 500 až 600. Chcela by som vás poprosiť, aby ste umožnili členom parlamentu prístup do Al-Ajun. Chcem, aby ste im pristúbili, že môžem ísť do Al-Ajun, aby sa mohla pozbierať informácie o tom, čo sa tam udialo. A ja by som chcel, aby pán minister, vy predsa sa stretávate na úrovni OSN s Polisáriom. Prečo ste sa snažili túto delegitimovať vášho partnera na rozhovory pána, e, teda organizáciu Polisáriu. Nech sa páči ďalší rečník, pani Nejc. Pán, pani Nejc. Mon groupe politik. Ďakujem. Moja politická skupina, pán minister, tiež podporila, podpísala uznesenie parlamentu. Ja možno nesúhlasím so všetkým, čo v tom uznesení je, ale je to oficiálny text súverenej zvrchovanej inštitúcie. A samozrejme, máte právo mať svoj názor, ale ja si myslím, že legitimita tohto textu nemôže byť spochybnená. A teraz k téme. Ja chcem položiť niekoľko otázok. Hovorí sa, že tábor, ktorý bol postavený pri Al Ayun a tí ľudia, ktorí sa tam nachádzali, e, tam boli preto, lebo mali sociálne, hospodárske dôvody, chceli pracovať. A to im slúbili. Ale zároveň nám hovoríte, a ja o tom nepochybujem, že e, ten región, ale Jún e, sa naozaj dobre hospodársky e, rozvinul. Tak ako nám to môžete vysvetliť? Predsedajúci pán Romeva, jedna minúta. Ďakujem, pán minister. Naozaj je šokujúce počuť, že hovoríte, že Maročania spôsobili násilie, ale kde sú tí ľudia, ktorí zmizli z tejto zóny? A druhá otázka. Viete, že uznesenie parlamentu nie je len uznesením EPP, ale všetkých ostatných politických skupín. A po tretie, keď chcete dodržovať medzinárodné právo, prečo nepripustíte E, referendum k seba určeniu západnej Sahary. A potom, ak nemáte čo zakrývať, prečo potom e, informátori nemôžu konať svoju prácu? Ak chcete konať zodpovedne a chcete spolupracovať, prečo prečo potom využívate zdroje, ktoré vám vôbec nepatria? Ja len pán Pán Maja, jedna to. Pán minister, vy predstavujete nelegálnu okupujúcu moc v západnej Sahare. E, takto to je podľa medzinárodného práva. A vy ste teraz potvrdili, že nechcete mať žiadnych svetkov v tejto oblasti a preto znemožňujete, aby tam mohli prísť e, poslanci alebo iné, iní medzinárodní pozorovateľia alebo novinári, ktorí by mohli preveriť e, tie kriminálne činy, ktoré hm, tam e, vaša vláda koná v západnej Sahare. Ja by som si prijal, aby ste dodržiavali medzinárodné dohody, a aby ste tiež sa pridržali ehm, to, čo eh, rozhodla Bezpečnostná rada OSN. Ja si myslím, že všetkých politických účastníkov treba prepustiť, ktorí boli nelegálne zadržaní. A prosím vás, aby ste ako nelegálna okupačná moc dodržiavali medzinárodné právo. Ďakujem, pán minister. Pán Milen Mon, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Najprv sa chcem poďakovať, že ste nám vysvetlili význam toho uznesenia z minulého týždňa. Ja vám chcem predložiť dve, dve otázky. Prečo sa e, ten tábor nemohol zrušiť pokojnou cestou? Hovorili sme s rôznymi zástupcami a čo sa vlastne stalo e, počas tej noci a deň predtým a potom prebehli ďalšie rozhovory, čo sa tam odohralo. A potom otázka k budúcnosti. E, situácia je veľmi napätá. Ako možno e, nadviazať nové rozhovory aj v New Yorku? A e, aké očakávania máte od týchto rozhovorov? Ďakujem. Ďakujem. Pán Paňo, jedna minúta. Pán predseda, pán minister, ďakujem, že ste prišli. Ide o veľmi dôležitú chvíľu. Ja už som predtým povedal, my by sme e, boli radi, keby tu bol alžírsky minister, e, ale áno, on nášmu predsedovi sa ospravedlnil, povedal, že má iné povinnosti. Ja vám chcem položiť jednu otázku. Povedali ste práve, že záväzky z roku 2004 ste plnili a pán Christopher Rosser, eh, zvláštny predstaviteľ, eh, povedal, eh, že sa navrhuje zo strany Maroka kódex autonómie a to by bolo zaujímavé. Možno nám k tomu môžete niečo povedať. Ako vlastne to vyzerá s rokovaniami, ktoré na pôde OSN začali. Je možné uskutočniť tento plán autonómie? A potom E, druhá otázka. Prečo sa toto všetko teraz odohralo, keď sa začali rozhovory? Mohli by ste k tomu zaujať stanovisko? Pán Weigl, jedna minúta. Pán predseda, pán minister, dnes sme si vypočuli dve veľmi protichodné stanoviská k tomu, čo sa deje v západnej Sahare. Ja to nechcem teraz interpretovať. E, diplomati si to môžu prečítať a môžu to e, interpretovať. Ale ja si myslím, že vy ste sa nezachovali primerane. A nie je primerané, keď e, chcete hovoriť o rozdieloch medzi nami, ktorí sme všetci podpísali toto uznesenie. A tiež ste vyslovili niekoľko obvinení. Prečo? Prečo e, je možné, že Maroko ignoruje uznesenie e, Bezpečnostnej rady a súhlasíte s tým, aby sme pre západnú Saharu e, vymenovali zvláštneho predstaviteľa a boli by ste ochotní s ním spolupracovať? Ďakujem. pani Lezing. Ďakujem. Dve otázky. Pán Špa- e, Majer, španielský kolega, chcel začiatkom novembra spolu s novinármi sledovať proces e, v Al-Alajun, aby si sám urobil obraz o situácii v tábore. A vstup do západnej Sahary mu e, marocká policia znemožnila. Rovnako tiež poslancovi nemeckého Bundestagu a boli veľmi svetkami zlého zaobchádzania. To je dôkaz toho, že sa vlastne znemožňuje akákoľvek e, prítomnosť e, zahraničných e, svetkov. Chcem sa vás jasne opýtať, aké dôvody máte na to, že zvolený zástupcovia Európskeho parlamentu, teda pán Majer, prečo nemohol vstúpiť do západnej Sahary? Prosím o presnú odpoveď. Moja politická skupina vidí v marockom okupovaní a v zneužívaní prírodných zdrojov eh, hlavný dôvod pre napätú situáciu a tiež eh, pre bezútešnú eh, situáciu ľudu. Žiadame, aby ste sa pridržali rezolúcie OSN. Chcem sa opýtať, aké ďalšie kroky vykoná Maroko smerom k tomu, aby sa čím skôr vykonalo referendum. Pani Dati jednu Ďakujem, pán predseda, pán minister. Som rada, že ste mi z nás prišli. Mnohí poslanci sú prekvapení, e, že sa toto uznesenie prijalo skôr, pre, e, presunulo sa z decembra do novembra a nemohli sme to dobre prediskutovať. Áno, parlament je zvrchovaný, ale musíme tu aj diskutovať. To chcem na úvod povedať. A zo strany Francúzska sme videli čosi podobné aj pri uznesení o Rómoch a to neviedlo tiež dobrým výsledkom, pretože Francúzsko neporušilo ľudské práva Rómov. A musíme teda dávať pozor, ako sa o týchto uzneseniach hlasuje. Dve otázky. A plán autonómie, ktoré navrhuje Maroko, zodpovedá nárokom na seba určenie západnej Sahary a tieto e, spokojné e, socioekonomické protesty. Prečo sa e, zvrli na násilnosti? Existuje nejaké prepojenie medzi násilnosťami a týmito vojenskými vyhláseniami polisáriu? Teraz pán minister, 10 minút, nech sa páči. Ďakujem. Dámy a páni za vaše komentáre a otázky a poznámky. Chcem skonštatovať nasledovné. Dosť ľahko vážne sa tu vyjadrujú e, vážne slova e, a to nezodpovedá skutočnosti. Ja som počul slovo obsadenie, okupácia. Chcem vás poprosiť, aby ste mi povedali, kde v, e, rezolúcií, e, v ktorých rezolúciách OSN sa používa to slovo okupácia. Prosím vás tiež, aby ste e, tento výraz tiež hľadali niekde v právnych stanoviskách e, poradcov OSN. Prosím, nepoužívajte tieto slova ľahkovážne. Podporujete tým propagandu. My sa pridržame rezolúcia OSN a tiež e, E, medzinárodného práva. Vy ste povedali, že Bezpečnostná rada e, vyzvala k referendu. To nie je pravda. Slovo referendum e, sa nenachádza nikde v rezolúcii OSN od roku 2004. Bezpečnostná rada vyzýva krajiny, a k tomu patria Alžírsko, aby spolupracovali. Takže Maroko a Alžírsko, tých sa to týka. Ide o to, aby sme našli politické riešenie, ktoré bude priateľné pre obe strany. Pokiaľ ide o úsilie Maroka od roku 2006, to je e, v rezolúcii, teda treba hľadať kompromis a postupovať realisticky, aby sa dospelo k seba určeniu. O tom sa hovorí. Teda e, referendum a seba určenie nemožno zamieňať. referendum to je mechanizmus, niektorí z vás sa pousmievate, ale od roku 2008 toto slovo v rezolúciách nenájdete. Predtým sa to používalo, ale teraz už nie. A ja musím povedať, referendum nie je dobrým riešením. Je to mechanizmus, ktorý sa niekedy využíva. Konali sa tri referenda a e, referendum teda v rôznych situáciách, ktoré skonštatovalo OSN sa použilo len trikrát v 64 prípadoch. Takže pokiaľ ide o medzinárodné spoločenstvo a e, pokiaľ ide o bezpečnostnú radu, e, ten výraz referendum nemôžete ľahko vážne používať to nezodpovedá medzinárodnému právu. Hovoríte tiež o zneužívaní prírodných zdrojov. Sahara je veľmi chudobným územím a prírodné zdroje, ktoré by bolo možno využívať, tam nie sú. Nedochádza tam k žiadnemu zneužívaniu, dámy a páni. Je tam fosfáty, sú tam napríklad, to je 1% národného produktu a to robíme z sociálnych dôvodov a rybolov. Tam prebehli súkromné investície a to vedie k tomu, že sa rybolov môže rozvíjať. Ale keby sme to zastavili, e, túto hospodárskú činnosť, tak by sme potrestali obyvateľstvo. To chcete? Mohli by sme urobiť referendum o tom, či, sa, či si ľudia prajú, aby sa tieto zdroje využívali alebo nie. A keď pani Gomez hovorí, že tam bolo 500 mŕtvych, hoci celý svet, aj Human Rights Watch, Amnesty International, aj Medzinárodná konfederácia pre ľudské práva to nepotvrdili. Human Rights Watch povedal pri rozpustení tábora, nebol ani jeden mŕtvý. A vy hovoríte o 500 mŕtvych? Pri rokovaniach s polisáriom som žiadal mená. Dostal som dve mená. A tieto dve mená to sú ľudia, ktorí ešte žijú a oni to aj dosvedčili. Ja som dostal len dve mená a tieto dve osoby žijú. A tieto dve osoby sa aj rozhodli, že podajú sťažnosť. Takže toto všetko, teda hovorí sa, že sme nedávali potraviny do toho táboru, že, že sme tam ponižovali ľudí, že tam bolo násilie, že tu došlo k odporu proti násiliu. Ale toto vlastne E, nie je pravda. Hovoríte o humanitárnej tragédii, niektorí to porovnávajú so Sviečimom. To hovorí Polisario v súvislosti s týmto táborom. Takže osviečím. Tiež sa hovorí, že sme chceli zavražiť 20 tisíc osôb, ale medzi civilistami nebol ani jeden mŕtvý. To musíte uznať, dámy a páni. 8 mŕtvych, e, jedno sedemročné dieťa. A my sme si žiadali mená, ale nebolo žiadnych 8 mŕtvych ani e, e, mŕtve dieťa. Takto sa nám odplácajú za naše úsilie k dialogu. Hovorí sa o Pinochetovi. Prosím, prosím, Uvete mi mená, koho ho mučili. To je manipulácia. Takto sa to musí kvalifikovať. To sú lži. A potom etnické čistky, e, svojvoľné zatýkanie, mučenie. Dneska sa zabúda na rozpustenie tábora a teraz e, tu niekto chce hovoriť o e, zatýkaniach zo strany polície. Pred rozpustením e, tábora už boli takéto obvinenia. Mnohí z vás videli filmy, ako, to, ako bezpečnostní predstavitelia Maroka boli, boli útokom e, molotových koktejlov a bomb. To je realita. A hľadáme svetkov Vidíte tento obrázok? E, deti z pásma Gazi a tam bola nejaká žena e, z, v Madride, ale to sú snímky z Gazi z roku 2005. Tu je ďalší dokument. hľadajú sa mŕtvi, ale tí neexistujú. Alebo sa využíva táto e, fotografia. To je tiež z roku 2005 z Casablanky a to zo západnou Zaharou nemá nič spoločné. To je všetko manipulácia. A mnohí to preberajú vlády, organizácie. ale aj ďalší to preberajú. Keď Polisário vraždila e, pred 20 rokmi e, španielských e, rybárov a čo vtedy medzinárodné spoločenstvo podniklo proti týmto prípadom, keď niektorí z vás vychádzajú z toho, že západná Sahara je už nezávislým, nezávislým štátom a že tá Zárska Arabská republika existuje a Polisario je, je legitímnym predstaviteľom, tak potom nemám k tomu čo povedať. Ešte minúta. Chcem to využiť na to, aby som vám povedal. Roz, e, uznesenie, ktoré ste prijali akceptujete, že vaši partneri môžu e, komentovať toto uznesenie? To je politický dialog. My hovoríme, toto uznesenie e, zamlčuje niektoré skutočnosti a nezohľadňuje ich. E, neuvádzajú sa tu organizácie, ktoré sú dôveryhodné. Nehovorí sa tu o Human Rights Watch, o Transparency International. Nehovorí sa tu o našich e, mimovládnych organizáciách, ktoré sa tu podielajú. A to je dôležité, e, lebo my tiež chceme povedať to, čo sa deje. To sú dôveryhodné mimovládne organizácie a vy ich ignorujete. Vy ignorujete to, že tam boli novinári, e, veď e, oni tam boli a dokonca ich aj citovali. A tiež nehovoríte nehovoríte nič o e, ľude Sahary v uznesení. My by sme o tom radi niečo počuli. O martíriu. detí a osôb, ktorí no, boli pri rozpúšťaní tohto tábora. To sú ľudské práva, to podľa vás nie je dôležité? Kladie si niekto otázky s ohľadom na e, situáciu v táboroch pri Dinduf? Viete o útečencoch. e, kde e, by nikdy nedošlo k spočítaniu, kde by Červený kríž nemal žiaden prístup. Tam sa nemôžno pýtať, prečo ste tam. To nie je možné. A v rámci tohto uznesenia sa týchto tém nedotýkate, pretože tieto témy by to rušili. Jednoducho to nechcete počuť. Ale toto je nenormálna situácia. Kto má právo v týchto táboroch? Alžírsko? Polisário? Prečo tie osoby nemajú právo ani na to, aby boli identifikované? Prečo sa stále hovorí o referende? A keď to niekto spochybní, tak e, potom to už e, nikoho neporšuje. Prepačte, že som trošku, trošku, že som to trošku rozohnil, ale to sú dôvody, prečo sme e, sa postavili proti tomuto uzneseniu. Samozrejme, je to vaše rozhodnutie, ale toto uznesenie e, nepostupuje spravodlivo, je nevyvážené e, z dôvodov, ktoré som teraz pomenoval. Ďakujem. Ďakujem. Teraz nemôžem dať slovo všetkým kolegom, ktorí si to opätovne želajú, pretože inak by sme príliš prekročili svoj čas. Z deviatich dáme ale možnosť len trom. Musím to náhodne vybrať. Najprv pán Janies na minútu. Ďakujem. Je nemožné za minútu hovoriť o tejto zložitej téme. Je to téma, ktorá má toľko e, súčasti. V prvom rade vám chcem, pán, predseda, pán minister, poďakovať za prítomnosť aj za vaše rozsiahle vysvetlenia, ale dekolonizácia nie je uzavretá. No, tu sme, v tom sme si snám, snáď zajedno, že? Proces seba určenia, ten tiež ešte nie je uh, hotový. Takisto to zamýšľala aj OSN a medzinárodné spoločenstvo a OSN chcú diskutovať. Samozrejme, že e, je tu tá otázka referenda, ale teraz sa zdá, že ste zmenili svoj názor. Referendum predsa ešte nepredbieha výsledok e, Bohužiaľ, pán predseda, je veľmi ťažké tu tento krátky čas všetko vyrieši. Jednu vec musím povedať. Uznesenie eh, parlamentu, Európskeho parlamentu nie je nejaké protimarocké vyhlásenie. Sú tu predsa poslanci, ktorí možno sú voči Maroku nepriateľsky narodení, ale nie je to väčšinové či všeobecné zmýšľanie parlamentu. A vy, pán minister, musíte tiež vnímať to, že máte problém v komunikácii, problém v sprostredkovaní a čiastočne sa e, to dá e, dá sa povedať, že je škoda, že nemáte dnes viac času, bohužiaľ. E, mohol by som ešte dokončiť vetu, pán predseda? Rád by som dohovoril vetu. Španielsko nie je správnou mocou e, na základe konceptu OSN. Pán Kasolides na minútu. Ďakujem. V prvom rade by som vás chcel privítať a chcem povedať nasledovné. Na teritóriu západnej e, Sahary i v tých táboroch nie je kontrola treťou stranou. A preto máme tieto zmiešané verzie udalostí. Takže mohla by marocká vláda zamýšľať vykonávať svoje vlastné suverenné právo a nominovať tretiu stranu, výbor za tretiu stranu, ktorý by v západnej Sahare bol prítomný stále, pretože akákoľvek politická zložka ponechaná vlastnému riadeniu aj tu v Európe, a to sme viackrát diskutovali, je viazaná alebo musí používať nelegálne metódy. Mohla by, e, mohol by vzniknúť mechanizmus výbor tretej strany dozoru ľudských práv vymerovaný marockou, samotnou marockou vládou, aby tam bol prítomný, tak aby všetky tieto rozdielne verzie a príbehy skončili. Ďakujem. Pán poslanec Panceri uzavrie túto disk, diskusiu, predseda delegácie pre Magreb. Áno, už sme o tom hovorili s predstaviteľom Polisária, aké, aký zmysel takéto uznesenie vlastne dáva. My ako Európsky parlament chceme podporiť proces zrokovaní, chceme proces, eh, podporiť proces, ktorý prebieha v OSN. Podľa nás je to otvorená diskusia, je to celkom jasné. Sú tu tí, ktorí tvrdia, že je správne reagovať hneď uznesením. Ďalší hovoria, že môžeme počkať aj dva týždne, aby sme presne videli, čo sa stane, ale akokoľvek vec ste popísali a ak je tomu tak, ako ste to, pán minister, popísali, tak by ani nemalo byť problémom preveriť na mieste, či to tak je. Európska delegácia by to mohla preveriť. Náš cieľ je na jednej strane udržiava dialog s Marokom, je to dôležitý partner EÚ a súčasne chceme tiež byť priekopníkmi pri hľadaní riešenia. Preto moja požiadavka je taká, chceme parlamentnú delegáciu, tú, ktorú máme, zmiešanú delegáciu EÚ Maroko, snáď ešte intenzívnejšie s jasným mandátom zo strany Európskeho parlamentu realizovať na mieste návštevu, aby sme videli, čo sa tam deje a, a želáme si, aby ste tomuto aj vyhoveli. Máte slovo na od- záverečné odpovede, pán minister. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som e, poďakovať a uvítať návrh pána Panceriho, ktorý má veľmi dôležitú úlohu aj s kolegami z, Maranského parlamentu a chcel by som tiež poukázať na to, že systém zmiešaného výboru bohužiaľ sa nepoužil e, pred prijatím uznesenia. To by bolo minimum. Mohli sme sa navzájom vypočuť najprv, informovať. Je to predsa inš... je inštitúcia, ktorá má centrálny význam a táto inštitúcia sa dostala na okraj udalosti. Ja sám som navrhol, že prídem na vypočutie. Tiež som tu chcel s vami zdieľať, podeliť sa o pohľady na veci. Vy ste suverene povedali, samozrejme, ale neurobili ste to pred uznesením. To je škoda nevyužiť e, nástroje, ktoré naša zmluva umožňuje. Samozrejme, po druhé, že Španielsko nie je správnou mocou, ale už niekoľko týždňov sa opätovne hovorí, že Španielsko je tu ešte vždy správcom. Je tu zložitosť situácia, postoj v tejto otázke Španielsko, ale je to všetko zapojené všetko do medzinárodných dohod. Vy hovoríte o ilegalite, to je váš názor, ale Máme tu teda pomery medzi e, krajinami, ktoré uzavreli určitú zmluvu. Nemusím vás presviečať, ani vás presviečať nebudem. Alžírsko a Poliserio, to, čo povedia, to veríte slovo od, od slova. Čo my povieme, to vás vôbec nezaujíma. Nuž, musíte tieto riešenia hľadať spoločne s Marokom, inak to nejde, to chcem povedať. A ďalšia vec je tá, že kdy keď sa Maroko pokúši, pokusí ukázať, že tu či na inom mieste je pre nás niečo dôležité, tak ľudia povedia, čo, čo ukazuje tento prst. Ale nejde o to, čo ukazuje tento prst keď sa povie, my povieme masaker, tak sa povie, že nebol to masaker. Pozera sa vždy len na to, čo sa deje teraz po rozpustení tábora. Napríklad ten, ten fokus sa neustále mení. My chceme ďalej rokovať, ale niečo musí byť našim základom. Keď spolu s Polisáriem hovoríme, že vy ste zástupcovia sári, nie. Väčšina Saharčanov zmýšľa inak a inak žije. Túto kondicionalitu, ktorú vy tu vytvárate, tu treba mať len pri, e, prídavný názor. A nevieme celkom presne, kto sú voliči, ktorí sa zúčastňujú ale to potrebujeme na takéto extrémne riešenia. Pozrite sa na Sudán, západný Timor, čo sa tam deje, čo sa tam udialo. Keď Sudán potom bude primeraným spôsobom programovaný, tak môžeme sa pozrieť, ako to bolo urobené. A ešte snáď jedna vec, ktorú povedala Bezpečnostná rada, a to celkom jasne. Seba určenie musí prísť e, formou rokovaní. Politické riešenie, roko, e, riešenie sa tu vyžadovalo. Musíme zohľadniť to, čo Maroko aj robí na základe dohôd a realizmu. Chceme tieto rokovania v dobrej viere aj realizovať. Po štyroch rokách, rokoch, po mnohých rokoch rokovania s poverencom OSN, ktorý hovorí, že nezávislosť ako opcia je nerealistická, nuž potom, čo bol 4 krát v oblasti, tak ho vy, vyhodili, nič z toho nevyplynulo, potom prišiel ďalší. Potom sme si povedali, že v New Yorku, že to um, zmeníme rokovaciu metodiku, že sa budeme stretať, stretať častejšie a ja dúfam, že to bude viesť k tomu, že sa to všetko ozaj aj zrýchli. Cieľom predsa nie je, aby sme poukazovali na niečo prstom, ale aby sme to, na čo poukazujeme, aby to bolo správne. E, maroc, Mar, marocký národ musí byť zastúpený, ale bez kondicionalít. Treba rokovať. Nemôžeme predsa rokovať na základe toho, že sa povie, že takto alebo nie inak. Referendum alebo nič iné. Ešte raz zopakujem, že toto sa veľmi zriedkavo použilo, tento element OSN Bohužiaľ, tu je mi ľúto, že tu nie je alžírsky kolega. Je to dialog, ktorý máme rovnako ako s vami. Treba povedať otvorene celú pravdu. Inak sa neposunieme. Môžeme hovoriť o Magrebe. Môžeme sa snažiť hľadať riešenie za Alžírsko. Ale Alžírsko nám má pomôcť nájsť riešenie. O to nám predsa ide. Preto je škodou, že tu nie je Alžírsko. Je to predsa výrazne zapojené. Na tomto území viedlo svojou armádou voj, vojnu. To ste zabudli zjavne. Boli tu zajatci, ktorí boli dlhé roky držaní. A Alžírsko je zodpovedné aj za to, čo sa deje na jeho vlastnom území podpísali sme Ženevskú konvenciu, ženský dohovor a preto máme zodpovednosť za utečencov na vlastnom teritoriu. E, tí, prečo vlastne nie sú jednotlivo vnímaní títo utečenci a prečo vlastne nie sú? O tom by som rád diskutoval s alžírským ministrom práve o tomto. Na okraji tejto diskusii to robíme niekedy aj v rámci OSN na základe zodpovednosti Alžírska. To všetko treba zohľadniť. Na záver chcem povedať ešte e, nasledovné, a mnohí z vás to už vedia. Európsky daňový poplatník za pomoc, humanitárnu pomoc e, prispieva, teda za to, toto všetko je, jeho veľký, je jej veľký príspevok. A myslím si, že treba sa presnejšie pozerať na to, čo robí komisia a aké rozhodnutia prijíma Európska komisia, veď utečenci vo vaš, veď, sa spomínajú len pri humanitárnej pomoci, ale vôbec sa nepýtate, ako to vyzerá s právnym štatútom, voľným pohybom osôb, ako to vyzerá s právom slobodne sa vrátiť, prečo sa toto právo neposkytuje, keď chcú ísť títo ľudia, čakajúc na iné riešenie, ísť inám kto mi potom povie, že sú tam preto, že tam chcú zostať? Kto vám povedal, že všetci myslia rovnako? A práve preto Maroko ešte vždy je do hĺbky duše presvedčené o tom, že potrebujeme rokovať, je dôležité nájsť riešenie v rokovaniach a preto my tvrdíme, že sa tu nemožno nechať rozptýlovať, odviesť pozornosť inám. Preto treba, treba primerane, vyvážene odhadovať udalosti na pozadí propagandy, ktorá je veľmi výrečná a ktorá mnohé oblasti, hlavne v španielskej spoločnosti, výrazne ovplyvňuje. Poznáte predsa ľudí z Washington Timesu, to sú, uh, boli v tých táboroch ešte pred ich rozpustením a vtedy sa povedalo, uh, e, opustite to, toto územie, lebo ne, e, ste sem neprišli cez uh, exkluzívny uh, španielský zdroj. My sme ďalej ro- rokovali vláda zodpovedajúcim spôsobom e, nadviazala kontakty. Vždy sme v dispozícii pre vás, to ešte raz opakujem. Maročania to povedali po e, vyzvaní toho pochodu na Casablanku. Toto uznesenie je prehnané, unáhlené, to tvrdia Eh, Maročania. To som vám chcel všetko sprostredkovať, tak ako to mne sprostredkoval marocký národ, ktorý sa tu cíti aj ublížený, zranený, pretože obyvateľstvo tvrdí, prečo tu ľudí prepadli, prepadli s odpovedajúcimi zbraniami, eh, mačety, o tom sa predsa vedelo, boli tu E, boli tu automatické zbranie. Prečo tam ľudia vôbec smerovali? Ďakujeme vám. E, bohužiaľ je mi ľúto, že všetci kolegovia sa nestostali k slovu. Situácia je veľmi napätá. Diskusia bude pokračovať a dúfam, že v najbližšej dobe snáď budeme môcť o tomto diskutovať kľudnejšie. Dúfam, že nie e, e, aj za obetí. Prerušíme teraz a budeme pokračovať s ďalším bodom. abbiamo Svoboda. Eh, abbiamo pochissimo tempo a disposizione e quindi senza molti keďže máme málo času, chcel by som vám navrhnúť, aby sme pokračovali ďalej a bez nejakých dlhých úvodov by som chcel otvoriť ďalšiu tému. A síce máme tu návrh uznesenia o Chorvátsku. Toto je ďalší bod nášho programu. Teraz by som dovo- si dovolil udeliť slovo pánovi Svobodovi. Takže pristúpime k tomuto bodu. Pevne verím, že atmosféra sa tu upokojí. Žiaľ, musím ešte chvíľku počkať, kým sa upokojí atmosféra. Chcel by som všetkých poprosiť, ak chcú viesť nejaké bilaterálne diskusie, aby to robili vonku. Nech sa páči, pán Svoboda, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja samozrejme mám pochopenie, že pri takejto dôležitej téme dochádza k určitým posunom. Našťastie Chorvátsko nie je také kontroverzné ani sporné ako otázka Sahary. Chcel by som preto byť pomerne stručný a zameriam sa iba na tie najdôležitejšie body. Na úvod by som chcel objasniť, že Chorvátsko v posledných mesiacoch vyvinulo veľké úsilie, snažia sa vykonať reformy, ich implementovať, čo nie je vždy jednoduché. Niektorí politici, pre všetkým takí, čo v minulosti niesli politickú zodpovednosť, to komplikujú, ale myslím si, že chorvátska vláda vykonala tie podstatné kroky, pre všetkým, čo sa týka reformy súdnictva a boja proti korupcii. To sú podľa môjho názoru tie centrálne body keď sa pozriem na krajinu, odkiaľ pochádzam, Rakúsko, tak je tam veľký súhlas s pristúpením Chorvátska, ale sú tam určité obavy, čo sa týka súdneho systému, ako aj boja proti korupcii. Komisia na jar, asi to bude v marci, preverí, do akej miery sa naplnili benchmarky a ciele a pevne verím, že Chorvátsko vykoná všetko preto, aby dovtedy otvorené otázky boli vyriešené. Citlivá otázka je spolupráca s Medzinárodným trestným tribunálom Den Hagu. Prvým vychádzam z toho, že Chorvátsko spraví všetko preto, aby posilnilo spoluprácu a optimalizovali ju. Viem, že existujú dokumenty, kde sa kladie otázka, či tieto dokumenty existovali alebo niečo, či boli zničené, či ešte niekde existujú. Si myslím, že táto otázka musí byť jednoducho vyriešená lebo nie, že by tu bol nedostatok spolupráce, možno, že ešte no, sú také čiastkové body v rámci spolupráce nedostatočné, ale ide o to, aby sa chorvátska vláda a ministri e, e spravodlivosti shodli na tom, akým spôsobom má prebiehať tá spolupráca. Podľa mňa tu ne, nenastane potom žiadna prekážka to, v tom, aby sa Chorvátsko stalo členským štátom EÚ. Ďalšia otázka, ktorá sa spomína, je otázka hospodárskej súťaže. Tu ide o otázku eh, dokov. Vieme, že v súčasnosti máme zložitú dobu, čo sa týka hospodárskej situácie a tie financie, ktoré sa tam dávajú, ktoré poholcujú tieto podniky, by sa dali využívať zmysluplnejšie, ale na druhej strane samozrejme nevyhnutné, aby sa vykonali reformy a aby tie doky sa odstavili takým spôsobom, aby to bolo sociálne únosné, aby nevznikla žiadna nová záťaž pre samotné regióny. Ja by som chcel poukázať na to, že práve spolupráca medzi Chorvátskom a Srbskom sa výrazne zlepšila. Koniec koncov v správe kolegu Kačenov Srbsko je to vyjadrené. Obidvaja prezidenti vykonali významné kroky. Som veľmi rád, že prezident Tadič bol vo Vukovare a uznal tie hrozné činy, ktoré tam boli spáchané. To je samozrejme ťažká rana, ktorá sa vtedy vykonala a pani Doris Pak tam vykonal návštevu a sú to všetko veľmi zložité psychologické kroky, ktoré sú nevyhnuté na to, aby sa tí ľudia v celom regióne vzájomne zblížili. A na záver by som chcel spomenúť otázku menšín sotva nájdete nejaký štát, ktorý má plne vyriešenú otázku menšín, takže určite tam sú ešte nejaké otvorné otázky. A celkový dojem je taký, že čo sa týka menšina, špecificky srbskej menšiny v Chorvátsku, vykonal sa významný pokrok v tejto oblasti. Čo sa týka integrácie, to nie je jednoduché v tejto hospodárskej situácii a musíme si uvedomiť, že Chorvátsko nie je vôbec ľahkej situácii. Je tu snaha znižovať diskrimináciu, podporiť integráciu menšín je tu otázka pridelovania bytov, pre všetkým sociálne, ide o sociálne bývanie. To sú všetko problémy, na ktorých riešení sa pracuje a som byť žiadnou prekážkou. Teraz posledná pripomienka, ako ďalej. Som v úzkom kontakte s maďarským predsedníctvom, ako aj s ministr, ministrom zahraničných vecí Martonim. Hovoril som s ním prednedávnom. A je tu veľký záujem o to, aby sa čo najskôr ukončili rokovania, ešte podľa možností, počas e, maďarského predsedníctva, teda v prvom pol roku budúceho roku pravdepodobne sa nestihne, aby počas maďarského predsedníctva tento parlament poskytol súhlas. Ak vôbec, tak by to bolo v júli budúceho roku. Aj to bude veľmi zložité. Samozrejme, my sa budeme snažiť, aby tento proces v parlamente prebiehol, prebehol tak hladko, aby sme čo najskôr poskytli súhlas, aby sa mohol zahájiť proces ratifikácie. V optimálnom prípade by teda 1. januára 2013 malo Chorvátsko pristúpiť, ak nie 1. januára, tak niekedy v roku 2013 to je dôležité, aby sa Chorvátsko malo zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu. Dôležité je ukončiť rokovania, dôležité je aj to, keď sa pozrieme, čo všetko vykonali, vykonalo sa v Chorvátsku a čo sa týka aj Slovenska, kde obidve vlády spolupracujú, je tam pozitívna klíma, tak e, veľa sa vykonalo, ale je tam ešte Dosť práce pred nami naťahuje chorvátska vláda a pevne verím, že túto otázku vyrieši veľmi rýchlo a efektívne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pán posel na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Môžem iba súhlasiť s tým, čo predniesol pán Svoboda. Ja ako tenevý spravodaj CPP by som chcel podporiť ten predložený text aj keď samozrejme sú tu určité detaily, na ktorých sa musíme ešte zhodnúť pre všetkým, čo sa týka formulácie bodov 6 a 11. Konec som to spomínal to e, kolega Svoboda sám. Tu ide o spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom, ako aj boj proti korupcii. Dôležité je nájsť správnu rovnováhu, kritizovať tam, kde je to na mieste a na druhej strane musíme jasne skonštatovať, že došlo k významnému pokroku a že vláda sa veľmi tenzívne snaží riešiť problematické oblasti. Myslím si, že aj toto je dôležité, aby sme ocenili aj tie pozitívne veci. Kolega Svoboda spomínal viacero bodov, niekoľko z nich spomeniem aj ja. Poprvé, maďarské predsedníctvo. Máme to vyhlásenie tak zo strany komisie, ako zo strany maďarského predsedníctva, že rokovania chcú ukončiť počas maďarského predsedníctva. Myslím si, že my ako parlament bez toho, že by sme um, spravili nejaké ďalšie kroky, mali sme to podporiť, mali sme to pozitívne sprevádzať, mali by sme spraviť všetko preto, aby sa tento cieľ podarilo naplniť, ak si ho teda dali tieto inštitúcie a preto, ak je to možné, mali by sme poskytnúť náš súhlas, výhľadný súhlas ešte v júli. Myslím si, že to bol veľmi významný signál aj pre ratifikáciu v členských štátoch a myslím si, že musíme konať bez omeškania a takto dáme možnosť aj ďalším konať bez omeškania. Čo sa týka ratifikácie, Ide tu o to, aby sa ukončili rokovanie v prvom pol roku. Ak to bude možné v júli, teda poskytneme súhlas, ak to bude možné a potom v júli sa môže začať ratifikácia. Čo sa tohoto procesu týka, aby som chcel jasne povedať, že musíme zabezpečiť to, aby sa do tejto, tohto postupu ratifikácie nedostali také body, ktoré by to mohli zablokovať. Skôr by tam mali byť také veci, ktoré to urýchlia. Takže s tým sa musíme zaoberať, musíme na tom pracovať veľmi kriticky. Dôležité je, aby sa proces ratifikácie vyvíjal pozitívnym spôsobom. Pán predseda, už sa blížim k záveru môjho príspevku. Chcel by som ešte jasne povedať, že čo sa týka citlivých tém, a síce súdna spolupráca boj proti korupcii, a spolupráca s Medzinárodným trestným tribunálom. Myslím si, že Chorvátsko vykonalo významný pokrok v poslednej dobe a to by sme mali vyjadriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz eh, kolega Weigl na dve minúty. Ďakujem pekne. Pán predseda, pán Svoboda, ako zvyčajne na tomto mieste vykonal veľmi dobrú prácu, ktorá je zároveň aj realistická a to znamená, že myslím si, že vo všetkých bodoch môžeme podporiť túto správu. Sú to, sú to samozrejme ešte určité body, o ktorých by sme sa mali pozhovárať, ale celkovo by som chcel povedať, že táto správa je skutočne výborná. Chorvátsko by malo vstúpiť do Európskej únie hneď ako splní všetky podmienky, ktoré samozrejme sú nevyhnutné. Samozrejme, že sú tu ešte isté otvorené otázky, ktoré musí vyriešiť Chorvátsko, musí sa tým zaoberať aj chorvátska verejnosť. Tak povediac, keď pospomínam taký obraz reálneho života, je to, keď idete po diálnici, ktorá síce je postavená, ale sú tam určité výtlky, ktoré je nutné opraviť. Dôležité, aby sme nevytvorili zároveň takú atmosféru, kde by sme povedali, že všetko už je vyriešené. To nie. Samozrejme, dôležité je myslieť aj na nálady v samotnom štáte. Situácia nie je až taká dobrá, odzrkadluje finančnú a hospodárskú krízu, pristúpenie k Európskej únii. Eh, zatiaľ odmieta veľká časť pomerne veľká časť chorvátskeho obyvateľstva. Mňa to veľmi neznepokojuje, zažili sme to už pri viacerých štátoch a myslím si, že na túto skutočnosť ale musí poukázať Európsky parlament. Dôležité pri tom všetko je, že čo sa týka vzťahov Chorvátska s susednými štátmi, je dôležité, aby tam bola aktívna zahraničná politika. Dôležité je, aby sa posilňovali vzťahy medzi Chorvátskom a Srbskom, prezident Tadič navštívil Vukovár, to sa už spomínalo, a takýmto spôsobom vyjadril uznanie obetiam obetiam Miloševičovho režimu. Prezident Jozef Josipovič oznámil alebo respektíve vyjadril lútosť nad tým, že v Chorvátsku boli srbské obete v rámci vojny. Čo sa týka slobody tlače, a toho, aby žurnalisti mohli vykonávať svoju prácu nerušeným spôsobom. Táto otázka je ešte otvorná v Chorvátsku, musí byť vyriešená. Aj vzťah k menšinám je ešte stále otvorený. A samozrejme, aj toto musí byť riešené a pod otázku menšín spadajú aj sexuálne menšiny, nielen etnické, toto je nutné riešiť. Ďakujem pekne a teraz ďalšie reči na dve minúty. Ah, Chcela by som pogratulovať návrhu uznesenia, je veľmi dobré. Chcela by som vyjadriť našu podporu prístupovom procesu Chorvátska a je dôležité, aby sme prekonali tú únavu z rozšírenia v našich členských štátoch, aby to nebránilo pristúpeniu Chorvátska. Je jasné, že Chorvátsko musí naplniť všetky benchmarky a podmienky ešte predtým, ako sa rozhodne o dátume pristúpenia. A ako ste vy povedali, implementovali sa dôležité reformy, spomínal to aj pán Poselt, dosiahol sa pokrok aj v oblasti regionálnej spolupráce. Vy ste to spomínali, vlastne všetci to spomínali, návšteva Bukovare, podľa mňa to je skutočne vítaný krok. Myslím si, že sú tam mnohé možnosti pre regionálnu spoluprácu, verejná doprava, zelená energetika a samozrejme aj ďalšie. Viacerí hovorili, že sú tam aj pretrvajúce nedostatky, ktoré sa musia vyriešiť a potom je tu ešte ďalšia vec, to je nestrannosť verejnej správy. Podľa mňa je nutné tento aspekt posilniť. Potom je tam snaha v oblasti súdnictva. Si myslím, že je dôležité aj bojovať proti korupcii. Nutné je sa zamerať aj na územné plánovanie, celkovo plánovanie a správovanie prírodných zdrojov. Spomínal sa boj proti diskriminácii, myslím si, že je to dobrým smerom a dá sa to ešte ďalej rozvíjať. A posledný bod, ktorý znepokojí našu politickú skupinu, nízka podpora prístupov procesu v Chorvátsku. Vy ste to spomínali a veľmi správnym spôsobom. Podľa mňa to nie je len chyba vlády v Zágrebe, ale podľa mňa my ako zástupcov Európskej únie. Nerobíme dostatok, musíme podporiť občianskú spoločnosť. Komisia musí posilniť úsilie, aby informovala verejnosť a organizácie a je nutné sa pripravať aj na referendum. Myslím si, že je to znepokojivé. Ďakujem pekne. Kopa per due minuti. Pani Kopa na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som pogratulovať pánovi Svobodovi. Podľa mňa jeho správa je mimoriadne vyvážená. A pekne vyjadruje názor Európskeho parlamentu a perspektívy Chorvátska na členstvo Európskej únii. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme podporili tento prístup a zároveň musíme povedať, ako sme veľmi radi, že rokovania sa dostali do finálnej fázy. Ešte ten bod, ktorý by som chcela zdôrazniť a podľa mňa je veľmi zásadný. To je otázka zmierenia a možnosť e, návratu pre utečencov do Chorvátska. Toto je zaujímavá vec a je spomenutá vo vašej správe. Chcela by som spomenúť tú dohodu, ktorú uzavrali prednedávnom zastupcovia Chorvátska a Srbska a to sa týka otázky utečencov. Toto dohoda bola veľmi zásadná. Je nutné podporiť tento proces. Chorvátsko musí zároveň umožniť, aby sa aj Srby vrátili do Chorvátska. To znamená, že musíme zabezpečiť, aby tí, ktorí sa chcú vrátiť, mali túto možnosť. Pevne verím, že toto je posledná správa pokrokov Chorvátska a že čoskoro medzi nami privítame Chorvátsko. Ďakujem pekne, pani Kopa. A teraz pán Tenok na dve minúty. You, well, I... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel pogratulovať pánovi Svobodovi mene skupiny ECR. My podporujeme rozšírenie o západný Balkán. Chorvátsko samozrejme je po veľmi pokročilom štádiu predprístupového rokovania Dôležité je koncenzus v rámci toho, tejto, tohoto výboru. Právny štát, to je veľmi dôležité, boj proti korupcii, aj na najvyššej politickej úrovni, aj keď sa to označuje ako prvá, ako priorita číslo 1, videli sme to, že nebolo to primeraným spôsobom riešené a myslím si, že táto chyba sa nesmie opakovať. Ak chceme presvedčiť európsku verejnosť o tom, že rozširovanie je dobrá vec. Ja tiež vítam návštevu Vukovare zo strany prezidenta Tadiča a pýtam aj uznesenie, ktoré sa rieš, ktoré v tom prišlo Slovensko, ako chcú vyriešiť e, tie zostávajúce spory vyplývajúce z vojny. Dôležitý je prístup Chorvátska k menšinám, pre všetkým srbskej menšine. E, podľa mňa je jasné, že Chorvátsko tu bude najbližšie krajinou, ktorú medzi tým privítame. je, nejak by to bol nejaký zázrak, tak by to bol možno ešte Island. Takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ja si myslím, že musíme ako politici zároveň vysvetliť na našej verejnosti, prečo je toto pozitívna vec. A čo sa týka nášho štátu, tam boli určité obavy, keď veľký počet ľudí k nám prišlo, čo vlastne podporilo potom euroskeptické strany a takých hardlinerov. Pevne verím, že táto vec sa už nebude opakovať a že Chorvátsko neznamená žiadne hrozby pre tri práce v Spojenom kráľovstve. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Tanok. Pán popredseda Danžan. Ďakujem pánovi Svobodovi za túto správu. Západný Balkán e, tam niekedy sú pochybnosti o tom, pretože už niekoľko rokov hovoríme o európskej perspektíve, ale neposúvame sa dostatočne napred. Integrácia musí prebehať rýchle. Je to veľmi dôležitý signál pre celú oblasť Myslím, že to má aj pedagogický charakter pre všetky krajiny. A viacerí to tu povedali. Aj voči Srbsku toto približenie eh, Chorvátska a Srbska, to je veľmi pozoruhodné. Eh, sú tu viaceré veci, ktoré majú vysokú eh, výpovednú vehotu Tadiš Vukovar. A teda Máme tu problémy, pokiaľ ide o tých ľudí, ktorí sa stratili, e, ale tu sa dostávame napred a e, to posilnené politické e, vedenie, to je veľmi dôležité. Potom otázka k obyvateľstvu v, Chrbs, v Chorvátsku do skupiny ľudí, ktorí nevítajú veľmi to približenie a prijatie e, Chorvátska, očakávame prijatie Chorvátska do EÚ. To treba jasne povedať. Musíme si položiť otázku, a ako my pristupujeme k občianskej spoločnosti v Chorvátsku. Lebo niekedy sa otvoria niektoré kapitoly a postavia sa veľmi vysoké požiadavky, ktoré e, sú ťažko splniteľné a to si myslím, že je nevyvážené. Myslím, že aj tu musíme myslieť e, skôr pedagogicky. Ďakujem. Pod e, predseda výboru pre bezpečnosť, to musím opraviť, hovoril teraz. Nech sa páči. Pán Kačin Chorvátsko je veľmi dôležitým hráčom na Západnom Balkáne. Nejde tu len o rozšírenie EÚ. Ide aj o dôležitú úlohu pri stabilizácii a susedskej politike. Preto chcem blahoželať spravodajcovi za vyváženú správu. Ale chcem tiež vyzvať Chorvátsko k tomu, aby sa rokovania čím skôr ukončili, pretože na budúci rok v júni prebehne 20 rokov od času, keď Chorvátsko a Slovinsko vyhlásili nezávislosť. A myslím, že to je historicky dôležitý moment a o rok príde čas, kedy, skôr boli tieto krajiny obe E, medzinárodne uznané. Ja si myslím, že by sme tieto dva historické dátumy mohli využiť na to, aby sme ukončili, ukončili celý tento proces. V správe sa tiež hovorí o otázke demarkácia hraníc. A s tým ale nemôžem súhlasiť. Západný Balkán nemôže sa posunúť dopredu, keď e, sa nedostaneme ďalej v otázke vzájomného uznania. E, došlo k výmene dokumentov k arbitráži a takéto politické riešenie je potrebné aj pri bilaterálnych e, otázkach ďalších balkánskych krajín. Takže chcem poukázať aj na túto skutočnosť. A napokon Vychádzam z toho, že slovinskí poslanci, všetci slovenskí poslanci podporia tú správu. Ešte pred rokom sme boli rozdelení, len polovica podporila správu a iní boli proti. Aj pokiaľ ide o otázku hraničných sporov. Takže dúfam, že teraz e, sme dospeli ku konsenzu a to je kvalita správy. Tá Pán Peterle, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa pripojiť k tým blahoželaniam pánovi Svobodovi. Ale samozrejme, blahoželanie patrí aj Chorvátsku, pretože sa posunuli v prístupových rokovaniach. A vidím, že Chorvátsko má potenciál, aby takto dynamicky pokračovalo aj ďalej. a aj posledné zložité otázky sa budú môcť vyriešiť. Spomenuli sa aj vzťahy slovinsko-chorvátske v tejto správe, najmä pokiaľ ide o hraničné spory. A k tomu, čo môj predrečník povedal, chcem povedať, že sa ešte nenašlo riešenie tohto hraničného sporu. Dospel sa len k dohode na spôsobe riešenie, riešenia tohto sporu, ale ako sa spor vyrieši, to ešte nie je jasné. Preto tu mám istú výhradu, keď sa hovorí, že krajiny môžu využiť doložku, že bilaterálne vzťahy sa majú riešiť v duchu vzájomnej dôvery. Dobre, to je užitočné, ale treba zohľadniť aj to, že Slovinsko v tejto otázke bolo rozdelené a vládnúca koalícia e, vyhrala v referende len veľmi tesne. A Slovincom ešte stále nie je jasné, ako bude vyzerať definitívne riešenie. Takže je potrebné, aby sme posilnili vzájomnú dôveru, aby sa celá otázka vyriešila v rámci dobrých susedských vzťahov. Ďakujem. A teraz má slovo pani Pak. Ďakujem a ja chcem blahoželať eh, kolegovi Svobodovi. S väčšinou môžem naplno súhlasiť. Myslím si však, že sme sa zo skúseností s Rumunskom a Bulharskom naučili, že e, najmä v otázke korupcie musíme byť veľmi, veľmi prísni a to sme aj v prípade Chorvátska. Myslím, že články 7, 6 a 7, 8 by mohli byť trošku e, aby jasne vynikla skutočnosť, že vláda na tejto skutočnosti pracuje. A po druhé, chcem sa poďakovať slovenským kolegom, ktorí skonštatovali, že pred 20 rokmi obe krajiny získali nezávislosť a vyhlásili nezávislosť. A jedna z týchto krajín je od roku 2004 už členským štátom EU, tak by bolo zaujímavé, keby sme e, mohli, keby táto krajina prispela k prijaťu Chorvátska. Áno, áno, sú tam isté animozity, pokiaľ ide o pristúpenie to je vo všetkých krajinách po dlhej fáze prístupových rokovaní. Ale eh, áno, za to ďakujeme tým napätiam so Slovinskom a podľa mňa tu ide aj o nespravidlivý postoj e, vyjednávača v otázke IKTY. Ale tu je veľmi dôležité, aby tu bola otvorenosť, aby sa mm, ľudia zapojili do hľadania dokumentov, ktoré, teda údajných dokumentov, o ktorých ani nevieme, či existujú. E, to pomáha Chorvátsku, že cesta do EÚ je správna cesta. A aj my sa musíme usilovať nie cestou propagandy, ale cestou pomocnej ruky a priateľskými gestami pomôcť ľuďom, aby vykonali reformy. Áno, obyvateľom to ťažko padlo aj vláde, ale ja vítam, že sme dosiahli všetko to, aby sa prístupové rokovania na budúci rok ukončili a aby sme od jesene budúceho roku mohli už v parlamente mať aj chorvátskych pozorovateľov. Ďakujem. Ďakujem, pani Pak. A teraz má slovo pán Ovid Juit. Chcem povedať, že podporujem e, otázku pristúpenia Chorvátska. Vítam e, výsledok referenda v Slovensku. Áno, bolo to, bolo to dosť ťažké, a, ale bola odstranená veľmi dôležitá prekážka postupu a tu blahoželám Slovincom. E, Kolega Svoboda, blahoželám k návrhu textu a podvýbor pre ľudské práva e, rešpektuje, pokiaľ ide o otázku IKTY, e, kapacitu Chorvátov, aby vyriešili tie otázky na domácich súdoch a e, aby sa tiež umožnilo právo návratu pre utečencov. E, Odseky 9 až 15 eh, návrhu o tom hovoria a to je veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za komisiu pán Lange. A aj vás prosím, aby ste boli struční dve minúty. Ale samozrejme, bude to dosť ťažké v vašom prípade. Ďakujem, pán predseda. Chcem vás informovať, že komisia eh, vydala predbežnú správu, kde predkladáme pozitívne hodnotenie situácie v Chorvátsku a záver je, že pristupové rokovania e, prešli do záverečnej fázy. A myslím, že v tomto kontexte môžeme povedať, že e, zdieľame tie posúdenia pána Svobodu v jeho správe. Ale niekoľko slov k postupu pri rokovaniach Stále ešte máme otvorených 10 kapitol z 35 a to sú skôr tie ťažké kapitoly, ktoré sú pred nami. Niekoľko poznámok už odznelo, pokiaľ ide e, ICT práva a základné ľudské práva a tak ďalej. Nechcem to všetko teraz tu menovať, ale na základe toho e, je pochopiteľné, prečo e, sme e, sa zdržali e, v pomenovaní konkrétneho dátumu pristúpenia. Áno, došli sme do, do poslednej fázy. A pokiaľ ide o justíciu a základné práva, tu musíme urobiť inventúru, pokiaľ ide o postup v Chorvátsku. To urobíme v marci a potom budeme mať lepší obraz, e, ako rýchle je možné e, vykonať tie záverečné rokovania. Posledná poznámka. Komisia samozrejme bude pokračovať a využije všetky svoje kapacity, aby podporila Chorvátsko, aby e, Chorvátsko splnilo tie otvorené kritéria a my sme v tábore podporovateľov Chorvátska a samozrejme oni musia robiť všetko preto, aby podmienky splnili. Ďakujem. Ďakujem, pán eh, Lange. A... Áno, áno. Slovo má teraz eh, spravodajca, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Budem stručný. Ďakujem za poznámky, za širokú podporu a to je pozitívny signál pre Chorvátsko. Pokiaľ ide o jednotlivé body, ktoré boli spomnuté, teda oceky 6 až 8, áno, môžem si predstaviť, že začneme tým pozitívnym, teda počerkneme to, čo povedala vláda a potom poukážeme na otvorené otázky a o tom budem hovoriť s kolegyňami a kolegami. A myslím, že bolo dobré, keby sme spoločne vyslali jasný signál, pozitívny signál, ale to, čo je ešte otvorené, lebo tým pomôžeme Chorvátsku, aby sme jasne poukázali na to, že sú tu otvorené otázky, ktoré bude rýchle doriešiť. E, parlament môže konať a ak bude rýchle konať, tak e, e, Chorvátsko bude môcť podniknúť tie posledné kroky. Ďakujem pánovi Svobodovi ešte dve informácie k plánu z e, nášho zasadnutia. Naše zasadnutie dnes do poludnia trvalo troška dlhšie a podávanie pozmeňovacích návrhov e, je do 14. decembra 12 hodín. Diskusia bude 25. a 26. januára a e, hlasovanie v pléne bude vo februári. Ešte vám chcem pripomenúť, že dnes budeme pokračovať o 15. hodine a e, Budeme pokračovať výmenou názorov a vypočutí ministra zahraničných vecí Balgická Ide o stratégiu rozširovania EÚ na rok 2010. Ďakujem.